Uh, uh, good afternoon, uh, dear friends. Presentation of STOA study. dobré popoludne, priatelia. Prezentácia štúdie STOA. Jazyky v digitálnom veku smerom k projektu jazykov. Výborná vec. Toto je vec spoločná s výborom KULT Ďakujeme pekne za vašu účasť. Poprosím eh, pani Kamerevert, respektíve pani Kamerevert, ktorá je novou predsedničkou novozvoleného výboru KULT a s ktorou dúfam, že bude pokračovať tá dobrá spolupráca medzi eh, dvoma výbormi sa ospravedlnila za to, že nemôže byť prítomná na schôdzi Takže prejdeme k prezentácii štúdie STOA. ktorá zaujíma tak poslancov na výbore KULD, ako aj na výbore ITRE. A táto štúdia poskytuje podrobný prehľad o súčasnom stave a trendoch v technológiách ľudských jazykov, HLT, Human Language Technologies, to je softwarový systém ktorý je vytvorený, aby narábala zvládal ľudský jazyk vo všetkých formách hovorenej, písomnej alebo po posunkovej reči. E, teraz budeme troška počuť viac o výzvach, ktorým čelí sektor HLT, Human Language Technologies. My vieme, že v rámci prekladov a tlmočení v parlamente by sa mohli takéto technológie ukázať ako mimoriadne dôležité do budúcnosti. Štúdia venuje pozornosť aj hospodárskym dopadom jazykových prekážok a bariér v Európe a spoločenským sociálnym dôsledkom, ktoré plynú z toho, že nie je tu rovnovážna úroveň technologickej podpory pre všetky európske jazyky. Ale musíme prejsť veľký kus cesty pokiaľ to bude fungovať možno 15 rokov, je to kľúčová téma pre Európu, ktorá má 24 úradných jazykov a viac ako 50 jazykov minorít, menšín. E, občania musia mať možnosť a právo rozprávať o vlastných materinských jazykoch po celej Európe, keď sa presúvajú z jednej krajiny do druhej. Chceli by sme sa cítiť ako ľudia v Číne. Miliarda aj niečo e, ľudí, obyvateľov a dokážu sa presúvať v rámci Číny a rozumejú si. Možno nie úplne presne, ale čínština im na tieto účely stačí. Na to, aby sme podporili spoločnú identitu a aby sme zvýšili angažovanosť občanov v rámci e, európskeho, európskeho projektu, zníženie týchto prekážok takto pomôže celkovo spoločnosti ako aj hospodárstvu a pákovým efektom to znásobí tie efekty jednotného trhu. Máte štúdiu k dispozícii vo vašich podkladoch a začneme prezentáciou STOA. Poprosím zástupcu STOA, predstaviteľa STOA. Mr. Rivera, author of the poprosím 10-minútová e, prezentácia. Ďakujem pekne, hovorí pán Rivera, ďakujem za to, že ste to uviedli, ďakujem vám všetkým, ktorí ste prišli diskutovať o tejto dôležitej téme pre Európu. Chcem sa poďakovať útvarom STOA, ktorí sú súčasťou tejto štúdie. Ja sa snažím e, pozrieť na dôsledky takýchto prekážok, ktoré existujú aj z pohľadu tých e, technológií HLT a vnímame, ako sa to prejavuje v digitálnom veku. E, rôzne témy budeme dnes riešiť. Prvá je mnohojazyčnosť, viacjazyčnosť v Európe, ako to vplýva na spoločnosti v rámci Európy. Potom je to situácia ohľadom e, tých e, technológií ľudských jazykov, ako to bude vyzerať do budúcnosti. A tretia vec, o ktorej chcem hovoriť, tá sa týka konkrétne odvetvia HLT a výskum, odvetvový výskum a potom načrtneme aj možnosti politik v tejto súvislosti pre Európu. Keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, e, viacjazyčnosť e, v VU, 24 e, úradných jazykov, viac ako 60 malých drobných jazykov minorít. Tá viacjazyčnosť je jeden z najväčších výdobytkov kultúrneho, kultúrnej oblasti, kultúrneho kontextu v EÚ. Vidíme tú rozmanitosť každodenne, ale táto rozmanitosť je zároveň aj jedna z najvýznamnejších prekážok, ktorá stojí v ceste vytvoreniu skutočne integrovanej Európskej únie v digitálnom veku. E, predstavím nejaké čísla, nejaké príklady. Napríklad viac ako 60 Európanov môže hovoriť, komunikovať v angličtine a niektoré krajiny to aj silne podporujú. E, v niektorých krajinách viac ako 80 e, populácie dokáže sa dohovoriť dohovoriť po anglicky, sa nedokáže to hovoriť. V Maďarsku 80%, iba 20% sa nedokáže to hovoriť po anglicky v Holandsku. Španielčina, nemčina, francúzština, polština, to sú tie dominantné jazyky, ale aj pri ovládaní týchto jazykov 50% Európanov by nedokázalo sa týchto jazykov dohovoriť. Viac ako polovica európskych krajín členských by sa až 50% občanov nedokázalo s týmito merovanými jazykmi dohovoriť zhoršuje problém ešte aj tá existujúca jazyková medzera v závislosti od e, sociálnych a demografických charakteristík e, mestských, prímeských oblasti, e, teda občanov, pardon. V závislosti od miery vzdelania bude človek ovládať alebo neovládať angličtinu. Univerzitné vzdelanie zvyšuje v priemere až 20-násobne pravdepodobnosť, že bude človek aspoň dobre ovládať angličtinu. Čiže je tu silná prekážka v závislosti od vzdelania, od veku alebo iných sociálno-demografických e, charakteristík. Nie je to teda len medzera, ale je to veľmi nespravodlivá medzera pre európskych občanov, ktorá má silné sociálno-ekonomické dôsledky, integrácia migrantov a mobilita zamestnancov, cezhraničná obchod, medzinárodný obchod. A vidíme to napríklad na prípade mobility zamestnancov. Tí európsky občania, ktorí sa presunuli do nejakej krajiny za za robotov, a to je len 6%. Zdá sa, že tie čísla sú naozaj nízke. Na základe našej analýzy sme dospeli k tomu, že o 6% sa toto zvýši, to je to až na 16%, to je ako trojnásobok ľudí, ktorí prejdú do iných krajín a budú prekonávať tieto jazyky. Je to dôležité z pohľadu digitálneho trhu a vidíme, že je tu silná, silné rozdrobenie toho trhu v šiestich rozdielných oblastiach, ktoré sú ovplyvňované hlavne jazykom a kultúrnymi charakteristikami. Keď si vezmeme ako príklad Maďarsko v súčasnosti, počet občanov v Maďarsku, ktorí realizujú nákupy online, je veľmi nízky. V scenári, kde nie sú žiadne jazykové bariéry, tak občania, ktorí e, kupujú v iných krajinách, e, teda z Maďarska, by sa mohlo zvýšiť až na 6 miliónov. E, to je viac ako e, trikrát toľko, ako v súčasnosti realizujú tie nákupy. To je, teda sú to 2 milióny, mohlo by to byť 6. To je veľký a príležitosť, ktorá sa tu črtá, keby sme dokázali prekonať tie jazykové prekážky, aby sme zabezpečili väčšiu konkurencieschopnosť a zvýšili elektronické obchodovanie. Otázka je, ako môžu jazykové technológie prispieť k zničeniu takýchto prekážok Jazykové technológie vieme nájsť za bežnými produktami, napríklad mobily, digitálne asistenti, orgána. Sú tri hlavné skupiny digitálnych technológií. Inteligentný obsah, e, jazyková interakcia a e, strojový preklad. Ten sa javí byť ako jedna z najslubnejších technológií, e, kde vznikajú nové prístupy, ako je napríklad hlboko, teda neurálne siete hlbokého učenia na základe zvýšenej e, sily počítačov a stávajú sa teda tieto technológie prostriedkom na prekonávanie jazykových bariér. Nechcem, aby ste pochopili tento graf, tento náčrt, ale ide o to, že Google vraví, že sú blízko k tomu, aby e, dosiahli, dospeli k ľudskej kvalite pri prekladoch tlmočenia, keď používajú takúto novú technológiu. Predpokladá sa, že v najbližších rokoch sa tieto technológie rozvinú do takej miery, že budú schopné poskytovať kvalitu porovnateľnú s ľuďmi počítačmi. Každopádne to, tieto technológie sa spoliehajú na dáta, na údaje. Je nevyhnutné mať dostatočnú sadu a objem údajov medzi technológiami na to, aby tie technológie fungovali. Lebo technológie e, spočívajú a fungujú na základe používania obrovského množstva dát. Keď sa ale pozrieme na Európu a iné krajiny, Vidíme, že tu je nerovnováha, čo sa týka digitálnej podpory a údajov jednotlivých jazykov. Spravila sa štúdia pred niekoľkými rokmi a bolo zistené, že pre väčšinu európskych jazykov miera podpory je minimálne vo väčšine prípadov veľmi slabá alebo takmer neexistujúca a to vedie k tomu, že mnohé európske jazyky E, sa e, digitalizujú, a, respektíve nebudú existovať digitálne digitálnej podobe. A to je veľký problém v Európe. E, technológia, health sektor v Európe, ak tieto technológie teda sú pokročilé alebo nie? Prvá otázka znie, že internetový ekosystém, v ňom prevládajú mimo, pre všetky mimoeurópske spoločnosti, americké spoločnosti a preto angličtina je najdôležitejším jazykom. Uh, v ekosystéme internetu. Na tomto grafe vidíte rozdiely medzi podporu angličtiny, to je zelené, a všetky ostatné jazyky v ekosystéme internetu. Navyše existuje viac ako 500 spoločností v Európe, um, počet spoločností v Európe, ktoré robia HLT, ich je pomerne veľa, ale ide o to, že to sú väčšinou malé, alebo veľmi malé spoločnosti, väčšinou sú to firmy, ktoré zamestnávajú menej ako 200 ľudí a mnohé z nich sú naozaj mikropodniky so zopár zamestnancami, čiže je tu veľká fragmentácia tohto priemyslu eh, v Európe. Čo sa týka ekosystému internete, eh, Robí sa veľký výskum, je tu viac ako 800 centier, ktoré pracujú, vyvíjajú tieto technológie. V Európe boli veľmi úspešné projekty, napríklad projekt MOZES, ktorý je teraz vyhodnocuje Európska komisia. Je to jazykový, e, strojový preklad jazykov ako otvorený zdroj open source do rôznych jazykov. Avšak dá sa povedať, že e, ekosystém výskumu v Európe e, nezaznamenáva žiadne úspechy, čo sa týka e, tohto typu technológií. Sú tu veľké výzvy teda pre európsky priemysel, HLT, je tu veľká fragmentácia, sú to väčšinou americké firmy a mnohé európske firmy boli skupené veľkými firmami, väčšinou americkými, pretože tieto fragmentované firmy e, v Európe sú potom skupované veľkými, obrovskými internetovými firmami, väčšinou americkými. A Európa má potom izolovanú, izolovaný výskum. Teda je potrebná silnejšia koordinácia v Európe, čo sa týka týchto iniciatív. To znamená, že musíme zvýšiť efektívnosť tým, že si budeme zdieľať znalosti, infraštruktúry a zdroje o všetkých jazykoch, nielen veľkých jazykoch, ale aj menších jazykov a musíme európske spoločnosti pomôcť im rásť, aby neostali malé v Európe, aby sme mali silnejšie, väčšie firmy európske. Takže čo sa týka politik, e, čo robí európska správa, Zaznamenali sme, že tieto technológie sú dôležité pre Európu. Európa presadzuje multilingualizmus a tieto technológie môžu pomôcť e, riešiť veľké výzvy, čiže mali by sme mať silnejšiu podporu zo strany európskych inštitúcií, ale skutočnosť je taká, že sme robili analýzu viac ako 3000 technických, politických, strategických dokumentov z Európskej komisie Európskeho parlamentu a výsledky sú veľkým sklamaním, pretože uh, uh, je tu veľká medzera, veľký keď porovnávame to, ako tieto dokumenty hovoria o takých technológiách ako internet veci, cloud computing na jednej strane a, a technológie, ktoré súvisia s technológiami ľudských jazykov HLT Takže e, mnohé veci, či už e, z dielne komisie alebo parlamentu, e, veľmi málo hovoria o HLT. A to sa premieta aj v politických dokumentoch Európskej komisie. Môžem uvieť príklad. Napríklad v stratégie jednotného digitálneho trhu z roku 2015 sa iba bežne spomínajú multilingválne služby, zatiaľ čo my sme študovali, zistili sme, že jazyková prekážka je jeden z najväčších prekážok e, pre úplnú integráciu jednotného digitálneho trhu. Čiže je prekvapivé, že táto dôležitá téma nie je E, pokrytá e, politikami európskych inštitúcií. A tu sme teda v našom dokumente navrhli inštitúciálne politiky, to je prvá oblasť, mať nový inštitúciálny rámec v rámci európskych inštitúcií pre HLT, nástroje na náležité vyhodnotenie politik. Takisto navrhujeme e, politiky výskumu zamerané na HLT, zamerať sa na HLT, Eh, podporovať existenciu európskych platformiem nielen pre angličtinu, ale pre všetky menšie regionálne jazyky v Európe, snažiť sa prekonať toto medzeru medzi technológiami v Európe a v Amerike, takisto šíriť osvetu medzi občanmi, eh, zainteresovaných stranami, spoločnosťami o tom, ako relevantné môžu byť tieto technológie pre Európu, pretože máme pocit, že si to asi neuvedomujeme, ale tieto technológie už poskytujú veľmi dôležitú službu eh, pre také multilinguálne prostredie, ako je Európa. My chceme vytvoriť eh, zmiešané alebo verejné investičné fondy alebo inkubátory, aby sa tieto malé firmy v Európe sa mohli rozrásť. A takisto dôležité je aj dať e, k dispozícii odborné vzdelávanie pre ľudí v týchto technológiách. Takisto navrhujeme určité politiky verejných služieb pre všetky verejné obstarávanie inovatívnych technológií a tzv. predkomerčné verejné obstarávanie, tak aby sa tieto verejné služby poskytovali v Európe v rôznych jazykoch a zároveň aby sa podporoval európsky priemysel. A na záver, najrychlejšie ako sa dalo. Takže to boli také hlavné závery. Prvá jazyková prekažka v Európe je veľmi veľká, má veľmi silný socioekonomický dopad. HLT e, rastú veľmi rýchlo, modernizujú veľmi rýchlo, je tu takmer revolúcia a ešte stále toto je príležitosť, aby Európa prekonala tieto bariéry prostredníctvom nových technológií E, priemysel nie je dobre pripravený v Európe na to, aby obstal týmto výzvam a reagoval na ne, pretože tu je veľká fragmentácia, čiže tu je potrebné niečo robiť a z pohľadu politiky tieto technológie nie sú premietnuté v aktuálnych politikách IKT Európskej únie, čo je prekvapivé a my navrhujeme, aby sa v politikách snažila situácia zmeniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem za prezentáciu a Dovolte srdečne privítať nášho kolegu bývalého europoslanca a člena výboru ITRE. Vittorio Prodi, ďakujem pekne, že si dnes prišiel medzi nás. Dobre si, aspoň niektorí z nás, na teba pamätáme a vždy si vítaný v Európskom parlamente a pre všetkým v našom výbore, ktorého si bol veľmi aktívnym členom. Ďakujem pekne. Dobre, ak chceš niečo povedať, e, radi si ťa vypočujeme. Vážený pán predseda, ja som veľmi pohnutý týmto okamihom. Po dva a pol roka roku som prišiel naspäť na toto miesto, ktoré bolo pre môj život také dôležité aj pre moje pochopenie problémov sveta, ľudstva a ako aj sveta priemyslu. A takže vždy nosím zo sebou tohto ducha, to, čo som sa naučil spolu s vami a s ďalšími kolegami Pán predseda, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať za to, že ste mi umožnili e, pozdraviť, prihovoriť sa svojim bývalým kolegom aj aktuálnym kolegom priamo tu z tohto miesta, ktoré pre mňa bolo veľmi dôležité, nielen pre mňa, aj pre celú úniu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Vitorio, ďakujem veľmi pekne my nie sme predchádzajúci bývalí kolegovia. My sme tvoji aktuálni terajší kolegovia a ty si náš návštevník. Bývalí poslanci, členovia výboru môžu vždy prísť a navštíviť e, náš výbor, takže e, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel medzi nás. A pokračujeme ďalej po Rubik. E, ako vidíš, nič sa, Vitoria, nič sa nezmenilo v našom výbore. Pol je spolupredsedom STOR. Môžem ťa poprosiť, aby sa vyjadril. Ďakujem. Chcem sa srdečne poďakovať za prezentáciu STOA. Je vlastne miesto pre posudzovanie technologických možností obci, e, e, obci ako nimi možno v Európe tvárniť úspešnú politiku, ako sa možno vzájomne informovať a dorozumievať. To je najdôležitejšia forma komunikácie, preto má 105 priority. Poprvé medzinárodnú mobilitu, e, ktorá má byť trvalo udržateľná. E, po druhé, e, príslušným spôsobom optimálne využívať zdroje tohto sveta. Po tretie, potom z reálneho sveta prenášať zrkadlo do virtuálneho sveta a potom ďalej heslo Perfect Life, ako možnosť zdokonaliť život ľudí pomocou technológií. Predstavte si let lietadlom, problém zdravotný, ktorý máte zrazu a že hovoríte len veľmi e, menšinovým jazykom. Ako vám môžeme dať k dispozícii efektívne nejakú komunikáciu, službu? E, práve e, masové údaje nám dávajú možnosť jazykové zručnosti. Hovoríme o obrovskom biznise, ako táto komunikácia medzi ľuďmi môže byť zlepšená keď sa s kódovaním začína už v škôlkach. E, minulý rok som bol zo STOA v Silicon Valley, kde sme boli vo výskumnom oddelení Google, kde nám hovorili, a koľko percent zisku vydávajú na sociálne aktivity, aby sa zvládali utečenecké otázky, 500 e, tisíc e, um, iPhoneov, bolo dané k dispozícii a vyvíja, e, vyvíjajú i nový jazyk, pretože analfabeti neovládajú e, v kódovaní ani len arabčinu, ani žiadne iné jazyky. Urobili to ako Číňania. Použili piktogramy, e, emoji, s tým vyvinuli možnosť novej komunikácie, nového jazyka. Keď sa pozeráme, čo všetko sa dnes predáva internetom a, ako, a keď hovoríme o geoblockingu, je jasné, že Eh, jazyky boli i národnou bariérou a pre hospodárstvo, šport, kultúru, jazykové eh, kompetencie sú jedným z najdôležitejších faktorov a preto je tu dôležité mať kvalitu. Preto som i za to, aby sme v 9. výskumnom programe EÚ začali diskutovať o vnútornom jazykovom trhu, o nevyhnutných podmienkach infraštruktúry, aby e, sa využil výskum a vedecká práca v tejto oblasti, aby táto oblasť e, rozmanitosti v Európe e, nás viedol k jednote, teda rozmanitosť k jednote, aby sme boli celosvetovo vodcami v tejto oblasti. Tu v parlamente máme 24 jazykov, ktoré aby sme vedeli, že Google dokáže simultánne tvoriť celé vety, tak je to oblasť, klasická oblasť priemyslu, teda preklady v spojení s umelými e, inteligenciami, tie algoritmy a ich chápanie, tá cesta, tá cesta do virtuálneho sveta e, môže byť veľmi krátka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Daugas, ktorý je spoluautorom dnešnej prezentácie. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať a poblahoželať e, veľmi dobrej štúdii, ktorú pripravili skúsení vedci. A chcel by som sa poďakovať aj STOA za podporu tejto myšlienky. Ja sa nebudem vyjadrovať k samotnej štúdii. Tú štúdiu by sme mali preštudovať, sú tu dobré myšlienky, ale Chcel by som eh, mať viacero pripomienok. Predovšetkým, čo má Európa? No Európa má multikulturálne, multijazykové dedičstvo a dobrú politiku zakorenenú v zmluvách. Európa má vynikajúci potenciál, vývojový výskumný potenciál, ale čo Európa nemá, politiku multilingualizmu a multikulturalizmu vo veku IT. Európa nemá politiku v digitálnom priestore, politiku, jazykovú politiku v digitálnom priestore. E, Európa v podstate, ako tu už zaznelo, e, Eh, v čom Európa zaostáva je to, že to, čo sa deje v oblasti jazykov, väčšinou je mimo Európy. V Európe sa robí dosť, ale ešte stále nie dostatočne. Dosť. Takže potrebujeme veľmi túto štúdiu a v tejto štúdii sa spomína určité smerovanie, určité smerovanie politik. Takže musíme sa posunúť vpred v rámci európskej politiky multilingualizmu v digitálnej dobe. A chcel by som ešte uvieť ako príklad, áno, Google tu bol spomenutý, videli sme na obrazovkách, že Google e, dosiahol pokoj v oblasti tzv. hĺbkového učenia sa a, v oblasti HTL aj v Európe sa odviedol kus práce. Google získal firmu DeepMind, ktorá bola etablovaná v Londýne. A my v Európe máme uh, projekt uh, v hodnote jednej miliardy. Je to Euronet. A prečo sa to robí mimo Európy a nie? Te, prečo tento projekt e, v hodnote jednej miliardy sa nerobí v Európe? Nikto mi nedáva odpoveď. Ja nie som proti takémuto projektu. Ja som za proti projektu uh, Human Bank. Ja nechcem povedať, že vyhadzujeme peniaze, ale musíme ušetriť peniaze a musíme sústrediť naše úsilie. Je to iba jeden príklad. A prečo teda, asi to nie je náhodou, že projekt HLT, my ako komisia máme projekt, potrebujeme projekt ľudských jazykov HLT. Možno, že by sme mohli prijať nejaké uznesenie na podporu, ale mali by sme sa určite posunúť pre tejto veci. Ďakujem pekne. Pán Tošenovský má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja nebudem opakovať to, čo tu zaznelo a s čím súhlasím, opakovať slova kolegov. A som presvedčený, že hlavný význam tejto štúdie spočíva v tom, že je potrebné upozorniť na význam v štúdia jazykov ako takého a v snách matematických modelov a algoritmov na tlmočenie. Ako to posunúť vpred? Pretože pre Európu je to výzva e, so svojou obrovskou jazykovou rôznorodosťou, ktorá patrí k historickému dedičstvu Európy. Súvisí to aj s mnohými literárnymi umeleckými dielami a pre Európu je to veľmi dôležité. Pre Ameriku možno menej, pretože tá jazyková bariéra, tá rôznorodosť e, tam nie je taká veľká ako v Európe. A určite v Európe si nikto netrúfne povedať, že nejaký jazyk je dôležitejší ako nejaký iný, pretože jazyky sú základom európskeho spolužitia počas dlhých storočí či tisícročí. A z môjho pohľadu ako matematika, matematický preklad e, bol vždy jednou z najdôležitejších metód, ktoré posúvali nielen znalosť jazyka, ale posúvali aj samotné metódy e, do ďalších oblastí. A preto môžem len súhlasiť s kolegami v tom, že by sme nemali zabúdať na tento aspekt ktorý v rámci Európy to bereme trošku ako samozrejmosť, pretože tu sa hovorí mnohými jazykmi a nikoho to neprekvapuje, ale zaujímavé je to, že Amerika v tomto robí väčšie kroky ako samotná Európa, ktorá ten základ má sama v sebe. A preto vítam túto štúdiu a myslím si, že by sme sa mali zamerať a úlohou z toho je upozorňovať na tie smery, e, kde by sa veda mala uberať a čo je dôležité tomto prípade riešenie jazykových prekladov vypočtovou technikou alebo akokoľvek technikou, pretože kto vie, kam nás to posunie, kam tieto simulácie nás posunú, pretože sa dostávame až po štúdium ľudského mozgu a podobne. Myslím si, že na túto záležitosť by sme nemali zabúdať, pretože patrí e, k jednej z najdôležitejších v ktorej sa vo vede môžeme pohybovať a ktorá to posúva v mnohých obor, odboroch ešte ďalej. Možno si to ani nedokážeme predstaviť a uvedomiť. Ďakujem pekne za toto vystúpenie. Pani Nibler. Ďakujem, pán predseda. I za mňa o, ďakujem za výbornú prezentáciu. I môj príspevok chcem po- začať ďakovnými slovami pre stola a pánu Rybigovi, že zadali vôbec k vypracovaniu takúto štúdiu i kolegovi Sardukersovi, ktorý po dlhé roky tú tému viacjazyčnosti v Európe eh, drží pri živote, že je to ťažisko našich aktivít. Za to ďakujem. Jedna poznámka. Eh, jazyk pre mňa je súčasťou kultúry. Bez jazyka žiadna kultúra Európa žije kultúrnou rozmanitosťou. Pre mňa to, čo sa tu prezentuje, je pre mňa rozhodujúce, aby naša jazyková rozmanitosť v EÚ sa zachovávala. Takže ešte raz ďakujem za tú iniciatívu. Tu nesmieme sa zastaviť, treba ale zvažovať, čo by sme mohli urobiť, aby sme vytvorili viac povedomia, aby sme zachovávali samotný jazyk, e, e, je to ešte o krok ďalej, než e, to, čo ste pomenovali vo vašej štúdii, ako môžeme využiť techniku na to, aby túto jazykovú rozmanitosť v EÚ sme podporovali ešte viac. To, myslím, chceli povedať i kolegovia. Mali by sme tu jednoducho e, podniknúť čosi, nehovoriť len, ako je všetko zlé, že na internete tak dominuje angličtina, ale naopak zvažovať, čo môžeme urobiť pozitívne, aby i to, čo z kultúrnej rozmanitosti, jazykovej rozmanitosti tu v Európe existuje, aby sme to novými médiami využili ďalej. Snad sa to dá rozpracovať nejaké ďalšie štúdii prostredníctvom stola. Pre mňa to je veľmi dôležité, aby jazyková rozmanitosť Európskej únii bola zachovávaná. 30, 23. júna rozhodnutie Veľkej Británie odísť z EÚ, ak príde k Brexitu, e treba sa pozerať ešte raz aj na jazykový režim, či to nebudú zmeny, či nemôžeme zhodnotiť e, pozitívnejšie iné jazyky a v európskych inštitúciách. Ale v prvom rade musia potvrdiť Briti, že chcú vystúpiť. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Jarmír Kohliček. Ďakujem pekne. Ja by som chcel využiť to, že tu máme tlmočenie, takže budem opäť hovoriť po česky. Je zaujímavé, a neviem do akej miery sa tým zaoberá aj STOA, čo sa týka jazykových rodín v rámci Európy. Je zaujímavé, že určité tie jazykové rodiny používajú rovnaké prostriedky, rovnaké vyjadrovacie prostriedky, rovnakú konštrukciu vetnú a pri všetkých strojových prekladoch je možné prekladať novinové články, tlmočiť väčšiu časť správ, ale ako náhle sa dostaneme do odborného textu, stretávame sa s problémom, pretože odborné texty v rôznych odboroch obsahujú špecifické slova, zvláštne slova, či už je to O, eh, ja neviem, otázka materiálov, sklo, ocel, to sú veci, v ktorých som robil, o ktorých niečo viem, pretože som sám korigoval úradné preklady noriem s pečiatkou, to znamená od úradných prekladateľov overoval som technickú správnosť. A to je asi najväčšia, najväčší problém, ak e, sa pustíme do odborných textov. Zabezpečiť nielen tú jazykovú správnosť, nemecká vec, vec, e, konštru, vetná konštrukcia je úplne iná ako česká, či polská, alebo španielská. Ale aby sme zabezpečili aj odbornú technickú vecnú správnosť prekladu, a to asi ešte chvíľu potrvá kým sa to podarí aj pri tých najdoko- najdokonalejších prekladacích programov. Ďakujem pekne, pán kolega, za vystúpenie. Ja si uvedomujem, že keď hovoríme o viac e, jazykovosti alebo multilingualizme, každý by mal hovoriť s hovorím, rodným jazykom, takže ja e, sa pokúsim toto dodržať. A máme tu zástupcu Európskej komisie, pán Marko Marcela z DG Connect. Avšak chcel by som vás poprosiť, aby ste sa zmestili do jednej minúty. Poprosím naozaj len jednu minútu, pretože vonku čakajú ministri. Chceli by sme však zdôrazniť a využiť to, že komisia tu je. Nech sa páči, pani, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, my vítame túto správu Sledujeme vývoj STOA a zo spra- aj správu. Uvedomujeme si alebo uznávame úsilie význam, kľúčový význam technológie pri odstraňovaní jazykových prekážok. Um, je tu aj socioekonomický dopad a rozdielov v jazykových prekážkach a je zaujímavé uh, si všimnúť, že napríklad aj rôzne technologické e, pojmy sa používajú pri jazykových zdrojoch, jazykových dátach. Samozrejme, veľký význam e, <clears throat> alebo vítame, že sa tu ocenujú úloha komisie, čo sa týka výskumu a vývoja, strojový preklad, neuro, systémy vzdelávania, jazykového vzdelávania, čiže je to určite dôležité pre nás. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vaše vystúpenie a ja tiež budem hovoriť svojom jazyk, z jazyku, to je dôležité. Dôležité je však, ak to viete, hovoriť i cudzím jazykom. Ďalším rečníkom je kolega Langen. Chcem výrazne podporiť tú štúdiu, pretože po 23 e, rokoch v Európskom parlamente som zažil, ako my sami sme z vlastného popudu dali naše materinské jazyky do pozadia. Keď sa pozrieme, ako naše rokovania sú dominované angličtinou, E, problémy s technickými termínmi, tak jednoducho e, musíme apelovať na nás samých, na administratívu, keďže my e, rozhodujeme rozpočte, aby sme to uviedli do života. Hovoríme o Európe ako o zjednocovaní sa v rozmanitosti. A keď idem do múzea, napríklad prieskumu vesmíru vo Washingtone, každý objekt je tam popísaný v štyroch európskych jazykoch. Anglicky, španielsky, francúzsky a nemecky. Tu e, neprekročíme hranicu angličtiny, maximálne tak francúzština, ale ďalšie tie jazyky, španielsky, italiansky, nemecky, tie jednoducho e, zanikajú. Preto je tá štúdia dôležitá, musíme to sami u seba revidovať, keď aj vystúpi Anglicko, pardon, Veľká Británia, aj tak nám zostane ešte vždy veľa jazykov s angličtinou ako úradným jazykom. Ďakujeme, Werner, za e, tvoje slova. Máš pravdu, samozrejme. E, e, musíme sa dokázať dohovoriť tu v koridoroch. Musíme sa vedieť dohovoriť aj inde musíme vedieť použiť jazyk, ktorý poz, poznáme. Tu je to trošku iné a tu máš na samozrejme celkom pravdu. Ďalej potom poprosím ešte e, kratučko našeho odborníka, aby odpovedal. Máme naozaj už málo času na tento bod. Well, thank you very much. Ďakujem. Myslím si, že hovoríme o našich vlastných jazykoch v tejto diskusii, ako ich využívať v komunikácii. To je v Európe dôležité. Máme tu veľa jazykov, treba zasadzovať za to, aby každý mal právo hovoriť svojim jazykom, hovoriť svojim materinským jazykom v komunikácii s verejnými eh, inštanciami. Dôležité je to nebolo možné doteraz zapojiť, zapojiť to do politickej agendy, preto sa skutočným pracovným jazykom stala angličtina. Teraz je tu e, možnosť s vývojom nových technológií. Je to veľmi e, naozaj dôležité e, pre Európu, preto to musí byť jedna z najdôležitejších technológií. Ďakujem, budeme čakať na prípadné pokračovanie prác v tomto ohľade.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 začneme naše zasadnutie s predsedníctvom Rady EÚ. Priority pre e, digitálny jednotný trh a telekomunikačné e, politiky. Pán Emanuel Maldia, malcký minister pre hospodárskú súťaž, digitálne, námorné a, a ďalšie ekonomiky, ino, tak ďalej potom Pán Adjus, e, pán Adjus, ktorý je parlamentným tajomníkom pre výskum, inovácie, mládež a šport. Je to pre nás dôležité, táto diskusia? Samozrejme, že by sme chceli diskutovať tiež o Enise, o jednotnom e, trhu digitálnej námornej e, ekonomike, konkurencieschopnosti. IRC, IAT, IT. Ak e, chcete k tomu klásť otázky, pretože malické predsedníctvo samozrejme všetko v tomto ohľade bude veľmi dôležité. E, ďalšia iniciatíva je iniciatíva Prima. Pred pár hodín sme o nej hovorili taký, takisto nový e, telekomunikačný kódex, e, roaming, digitálne politiky. To všetko je veľmi dôležité. Vás chcem teda všetkých e, upozorniť na to, že i na toto sa možno pýtať otázky a že očakávame e, k tomu vyjadrenia v prezentácii. Ak smiem vás o to požiadať, vážení páni ministri, e, vítajte srdečne tu v Európskom parlamente. Ďakujeme vám veľmi pekne za účasť. Náš e, výbor sa e, vníma ako zodpovedný za všetky tieto spomenuté témy, telekomunikačná politika, jednotný digitálny trh a snáď by som e, mohol požiadať pána ministra Maliu, aby začal najprv vo forme jeho prejavu. Ďakujem. V prvom rade pohovorím o, vo všeobecnom programe e, predsedníctva e, e, v amalštine a potom prejdem do angličtiny, keď bude reč o našich prioritách. Európa vždy bola symbolom mieru, rozvoja a nádeji. Tieto úspechy boli výsledkami E, priekopníkov európskeho projektu v čase, keď iní boli skeptikmi, pokiaľ išlo o náš úspech a či dokážeme spolupracovať. E, teraz je na nás pri výročí EÚ, e aby sme my, najmenšia členská krajina Malta, využili toto privilegium predsedať Európskej rade. Ide o chvíľu, kedy musíme posudzovať tých 60 rokov. Je našou povinnosťou chvá, chrániť to, čo sme dosiahli a e, úspechy týchto projektov treba komentovať občanom. To sú úspechy, ktoré niekedy zabúdame. Je to príležitosť pozerať sa vpred. Európa potrebuje nov, nové tempo. Nedávny vývoj v EÚ nám jasne ukázal potrebu, aby Európska únia bola bližšie k svojim občanom a aby efektívnejšie e, a implementovala opatrenia na poskytovanie lepších možností občanom, aby títo mali možnosť plniť si svoje ambície. Politické události posledného roka nás všetkých poznamenali potreba reformy E, asi nikdy nebola takáto naliehavá. Potreba e, blízkosti e, k voličom a občanom málo kedy bola taká jasná. Udalosti minulého roka posunuli základy európskeho projektu. Malta chce dôstojne prispieť k európskemu projektu. Dúfame, že počas nášho predsedníctva našou prácou s vami, Európskym parlamentom, Európska únia e, môže e, povstať e, k väčšej sile. 6 mesiacov je, nie je veľa, ale my, sme, my si uvedomujeme, že chceme posunúť určité projekty a chceme, aby boli vieryhodnejšie. Sme i realistami, vieme, aké máme obmedzenia i naše, kde, kde sú naše silné stránky budeme vnímať ďalšie e, delegácie v rade e, ako úprimných partnerov s jasným programom. Rovnako budeme komunikovať s Európskym parlamentom v duchu spolupráce a úprimnosti. Skutočnosť, e, že náš premiér i náš podpredseda vlády i lídrovia E, opozície boli všetci poslancami e, Európskeho parlamentu, takisto minister financí a dobre chápeme teda význam Európskeho parlamentu, kde sedia priami zástupcovia európskych občanov a rozhodujú v ich záujmoch. Sme hrdí na to, že predsedáme Európskej rade v takejto chvíli. svetlo, ktoré nás povedie e, našim predsedníctvom, bude dávať novú e, rýchlosť e, našej práci, aby občania boli bližšie, aby boli tými tvorcami hodnôt spotrebiteľmi. A práve z týchto dôvodov sme identifikovali šest priorít, migrácia, bezpečnosť, jednotný trh, susedská politika, inklúzia, sociálna inklúzia a námorný sektor. My totiž si úprimne myslíme, že naše národy majú obavy, ktoré treba i vypočuť. Nemyslím si, že by som sa mala teraz e, pristavovať pri všetkých veciach jednotlivo, ale s vašim dovolením, pán predseda Buzek, budem hovoriť o pracovnom programe v odvetviach, ktoré sú v pôsobnosti vášho výboru a na ktorých tak e, zanietene pracujete. Vážený pán predseda, pani, podpredsed, pani podpredsedničky, podpredsedovia, poslanci, príjemné popoludne chcem, popoludne chcem sa poďakovať za vrele prijatie, ktoré ste mi poskytli. Mi skutočne cťou byť pozvaný na výbor ITRE a prezentovať digitálne priority malského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Od môjho menovania do pozície ministra pre digitálne záležitosti ja som sa ujal úlohy a zaviazal som sa, že sa stretnem s čo najväčším počtom z vás. Takéto stretnutia umožnili mne aj môjmu týmu uvedomiť si priority a obavy, ktoré má parlament v súvislosti s digitálnymi vecami. Vždy som sa domnieval, že otvorený a úprimný kanál komunikácie e, so spolu s našim zákonodarcom by výrazne napomohol našemu úspechu ako predsedníctva. A ja vás môžem ubezpečiť, že z mojej strany máme v úmysle zachovať otvorené takéto kanály komunikácie po dobu trvania predsedníctva. Ako ostrovná krajina, ktorá nemá fyzické prepojenie s pevninskou Európou, Malta je veľmi citlivá na výhody, ktoré znamená konektivita a digitalizácia, alebo teda prepojenosť a digitalizácia. Eh, vznik, alebo teda zrodenie tejto digitálnej doby eh, zaviedlo obdobie alebo éru eh, možnosti, ktoré boli nepredstaviteľné ešte pred niekoľkými rokmi, a pričom to viedlo k tvorbe eh, pracovných miest a rastu. Je preto úplne nevyhnutné, aby sme sa snažili nielen uzavrieť jednotného digitálneho trhu, ale aby sme sa pokúšali zabezpečiť, že čokoľvek dosiahneme, bude splňať ten účel nielen len v súčasnosti, ale aj do ďalších rokov. V tomto kontexte a v úzkej súčinnosti tak s partnermi Stria, s našimi partnermi Stria, nadchádzajúcim TRIOM, ako aj s Európskym parlamentom, ako spoluzákonodarcom, Malta sa snaží nastúpiť na reálne ambicióznu agendu s predsedníctvom. Malské predsedníctvo bude naďalej e, nadvezovať na hodnotnú prácu, ktorú odvedli partnery Stria, konkrétne Holandsko a Slovensko, a bude sa snažiť zabezpečiť, že nadchádzajúce trio bude vychádzať zo silných základov. Nadchádzajúce zavedenie technológií 5G musí nás e, zastihnúť pripravených. Je to príležitosť pre Európu, aby bola v predvoji technologických zmien, revolučných zmien. A digitalizovaná, prepojená Európa môže e, znamenať veľké príležitosti pre všetkých. Malské predsedníctvo E, sa preto bude snažiť e, spolupracovať tak s Radou, komisiou, ako aj Európskym parlamentom, aby sme zabezpečili, že dostaneme maximálne výhody pre našich občanov a takisto aj pre podnikateľov. Som presvedčený, že rýchly spôsob, e, ktorým prebiehajú rokovania o spise, ktorý sa týka 790 MHz, to by mal byť príklad spolupráce, ako si predstavujeme medzi radou a medzi Európskym parlamentom. Práca v oblasti kódexu pre európske elektronické komunikácie bude predstavovať to gro práce počas malského predsedníctva. Práca na tomto kódexe je bez pochyby mimoriadne dôležitá a malské predsedníctvo sa domnieva, že aktualizovaný rámec pre telekomunikačný sektor, ktorý je schopný riešiť a reflektovať nadchádzajúce výzvy a vývoj eh, v rámci digitálneho sveta je mimoriadne dôležitý. Malta sa domnieva, že naplnenie nového rámca, prinesenie nového rámca na základe zvýšenej prepojiteľnosti a jednoznačných pravidel bude podstatne nevyhnutný. Za týmto účelom sme začali pracovať na kódexe, hlavne na tej časti, ktorá sa týka služieb a chceme posunúť e, túto agendu čo najviac dopredu. V súčasnosti úzko spolupracujeme tak s nadchádzajúcim estonským predsedníctvom, ako aj so spravodajcom, pokiaľ ide o tento spis a na to, aby sme sa ubezpečili, že tento spis alebo agenda dokáže pokročiť čo najviac. Budeme sa snažiť e, pozrieť opäť na pokrok, ktorý dosiahla Rada pre Telekom, teda ktorý dosiahne Rada v júni 2017. Malské predsedníctvo sa bude venovať aj záverom spisu, ktorý sa týka preskúmania Eh, obchodných cien za roaming. Ako viete, eh, rokovania medzi radou a parlamentom pokračovali tý, takým stabilným tempom a ja verím, že budú vo správnom čase uzavretí, uzavreté, tak aby sme eh, dosiahli nový režim, nové fungovanie roamingu do 15. júna tohto roku. Chápeme, že rokovania medzi oboma stranami boli náročné. Som š- verím však, že obe strany sa stotožňujú s rovnakou mierou ambícií, pokiaľ ide alebo majú rovnakú mieru ambícií. Vytvorenie roamingového trhu pre EÚ bude požehnaním, bude skutočne prospechom pre našich e, občanov a chceme v nadchádzajúcich týždňoch uzavrieť aj rokovania v tejto súvislosti. Malské predsedníctvo takisto má v úmysle venovať sa záverom nariadenia o podpore internetovej prepojiteľnosti konektivity v miestnych e, komunitách a vo verejných, na verejných, verejných priestoroch, verejných priestoroch ak sme to správne pochopili, tak v apríli tohto roku Európsky parlament uzavrie svoje interné postupy a ja vás viem ubezpečiť, že my budeme pripravení začať trialog e, v veci tohto spisu s cieľom ho uzavrieť. Malské predsedníctvo takisto e, sa bude zhodovať s dvojročným výročím, s druhým rokom spustenia e, digitálnej stratégie EÚ. Počas nášho predsedníctva budeme bilancovať stav eh, tých súčasných eh, agent a takisto stratégiu digitálneho jednotného trhu. Malta chce sa ubezpečiť, aby jej predsedníctvo bolo úspechom pre celú Európu. Ak sa nám kolektívne podarí plne využiť, vyčerpať ten jednotný trh, tak prinesieme hmatateľné výsledky pre naše hospodárstva, naše ich podnikateľov a našim rodinám tým, že odstránime prekážky pre obchod a že zlepšíme ochranu a prístup k službám pre spotrebiteľov. Sine poslankne poslanci, ako predsedníctvo máme v úmysle pracovať účinne a efektívne, tak aby sme dosiahli naše spoločné, náš spoločný cieľ a tým je robiť z Európy svetového lídra. Či, pričom digitálny, digitálne odvedvie bude v predvoji takové povedzte konkurencieschopnosti, inovácie a bezpečnosti v záujme našich občanov ako aj firiem. Nemôžeme to však urobiť o samote. Na to, aby sme skutočne dosiahli naše ciele, budeme potrebovať podporu a spoluprácu Európskeho parlamentu. Sme vďační za takúto spoluprácu a skutočne veríme, že spoločne dokážeme poskytnúť lepšiu Európu pre našich občanov a pre podnikateľov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Next speech. Ďalší, ďalšie vystúpenie. Výskum, inovácie a vesmír. Chris Adjus, minister. Osoba zodpovedná za inovácie, výskum, šport, mládež v Malskom parlamente. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, príjemné popoludne. Ďakujem pekne, pán predseda Buzek. Ctení poslankyne, poslanci, je mi veľkou cťou a výsadou, že tu dnes môžem byť s vami a že vám môžem predstaviť pracovný program Malského predsedníctva v oblasti výskumu, inovácií a vesmíru. Malské predsedníctvo uznáva dôležitý vzťah, ktorý existuje medzi radou a medzi Európskym parlamentom ako vo funkcii spoluzákonodarcov, v pozícii spoluzákonodarcov a zaviazal sa k otvorenému dialogu, zaviazalo sa malské predsedníctvo k otvorenému dialogu s parlamentom. Preto vítame príležitosť mať dnes takú otvorenú výmenu názorov s vami. Ako ste si vedomí, Malta prebrala rotujúce predsedníctvo Rady Európskej únie. Prvýkrát od eh, svojho pristúpenia do EÚ v maji 2004. Malské predsedníctvo prichádza v dôležitom, dôležitej chvíli, eh, kedy sme svedkami politických vývojov, ktoré ovplyvňujú EÚ a náš pracovný program chce reagovať na výzvy, ktorým čelí naša únia. Som presvedčený, že v oblasti výskumu, inovácií a vesmíru by sme mali výrazným spôsobom prispieť a naplniť viaceré aspekty, ktoré sú osobitne dôležité pre Európsku úniu. Osobitne to, tomu bude tak v súvislosti s našou zastrešujúcou prioritou, pokiaľ ide o európske susedstvo a neustály rozvoj námorného morského odvetvia sektora. A pokiaľ ide o oblasť výskumu a inovácií, budeme sa sústrediť na dve priority budeme chcieť posunúť diskusie v oblasti príma, partnerstve pre výskum a inovácie, v oblasti stredozemia, teda príma, a budeme sa snažiť zoštihliť eh, monitorovacie prostredie v rámci výskumu a inovácií. Eh, ďalej, pokiaľ ide o príjma, budeme sa zaoberať otázkami vodného hospodárstva, budeme sa snažiť eh, priniesť zacielnejšie investičné úsilie v oblasti stredozemia Spustenie tejto iniciatívy e, predpokladá použitie článku 185 a prvýkrát e, budeme podporovať partnerstvo medzi Európskou úniou a medzi krajinami zo stredozemia, ktoré nepatria do EÚ. Prichádza to v čase, kedy takéto partnerstvo sa javí byť ako nevyhnutné pre pokračujúci rast v EÚ a v jeho susedstve. Prima je, je možné považovať za vyjadrenie agendy, otvorené agendy pre celý svet komisára Mojadasa a je to príkladom toho, ako vedecká diplomácia alebo diplomácia na poli vedy e, otvára, celý, otvára svet, no, no, no, Európu svetu. Samozrejme, takáto diplomácia dokáže riešiť aj spoločenské výzvy, ktoré sú stále viacej a viacej cezhraničnej povahy. Spustenie partnerstva EÚ a Stredozemie ktoré sa deje v kontexte 185. E, samozrejme priznávame, že sú tu isté oblasti, ktoré si budú vyžadovať väčšie úsilie na to, aby sme dosiahli spoločný postup a chceme tak to urobiť s vašou pomocou v rámci legislatívnych rokovaní, ktoré eventuálne povedú k zriadeniu programu PRIMA. Ako predsedníctvo sa preto tešíme na úzkú spoluprácu s výborom ITRE, keď sa budeme snažiť e, usmerňovať nevyhnutné diskusie a dúfame, že s dobrou vôľou všetkých partnerov, tak na institucionálnej, ako aj na úrovni jednotlivých krajín dokážeme dosiahnuť náš cieľ do konca predsedníctva. Dovolte mi teraz využiť tú príležitosť a vyjadriť vďaku spravodajcovi, eh, spravodajkyni pre príjmu, pani Sakorafa, ktorá prevzala na seba zodpovednosť eh, vypracovať takéto informované stanovisko tohto výboru vo veci príjma. Eh, my chápeme, že tá prezentácia, prvá výmena názorov k ak správne chápeme, tak dnes ráno teda prebehla vlastne prvá výmena názorov v tejto veci. E, v rámci snahy predsedníctva posunúť agendu o posilnení spolupráce Euromediterranean e, zvýšenou spoluprácou e, predpokladáme uskutočnenie ministerskej konferencie v Malte 4. mája. Konferencia má za cieľ revitalizovať našu spoluprácu v tejto oblasti takým vyčlenenými, vyhradenými programami, zároveň aj použitím výskumu na to, aby sme pochopili tie prapríčiny migrácie. Výsledkom má byť schválenie valeckého vyhlásenia o posilnení výskumu a inovácia, teda spolupráce v týchto oblastiach, v oblasti stredozemia. Naša druhá priorita sa týka povinnosti vykazovania, vykazníctva a monitorovania a ich používania v rámci výskumu. Cieľom je identifikovať tie oblasti, kde administratívna záťaž, e, ktorá plinie z vykazovania v rámci politík RAI, e, kedy možno je vlastne to zjednodušiť. My chceme zjednodušiť práve tieto požiadavky a povinnosti vykazovania informácií pre výskumníkov v rámci EU. Chceme, aby tvorcovia politík sa odrážali od e, dôkazov. Preto takéto podanie informácií je sine qua non duplicity vo vykazovaní však vedú k nepotrebným administratívnym záťažiam a e, odkláňajú vlastne tú administratívnu kapacitu od implementácie politík. My sa domnievame, že zoštihlenie týchto, tohto reportingu a takisto monitorovania umožní existenciu lepšieho rámca pre politiky, a pokiaľ ide o lepší výkon oblasti výskumu a inovácií v Európe. Je v našom úmysle započať diskusie, ktoré budú riešiť viaceré aspekty, ako je kvalita a frekvencia podávania informácií alebo vykazovania. Toto bude základ pre ministrov EÚ zodpovedných za výskum pri schvalovaní záverov rady o zoštihlení požiadaviek na monitorovanie a na vykazovanie 30. E, maja na Rade pre výskum. Predsedníctvo sa takisto zaviazalo, že posunie dopredu prácu, ktorá bola započatá v rámci predsedníckého tria. Z toho bude vyplývať aj pokračovanie diskusie o politike o viacerých e, aktuálnych a aktuálnych teda otázok, ktoré sa týkajú politiky v oblasti výskumu. Jedna z oblastí, ktorá bude mať našu pozornosť počas celého predsedníctva, je práve premostenie ten, tej, tej, tej priepasti v oblasti inovácií, hlavne pokiaľ ide o to, čo už bolo započaté slovenským predsedníctvom počas konferencie venovanej tejto téme. Geografická rovnováha a miera participácie na horizonte 2020, ako aj následníka tohto programu, zostáva prioritou pre predsedníctvo, nakoľko, e, teda určite toho zostáva aj pre poslancov takáto priorita. Okrem toho, malské predsedníctvo sa bude zhodovať so zverejnením prvé štúdie posúdenia zo strany komisie o fungovaní programu Horizon 2020. Predsedníctvo si je vedomé značného množstva práce, ktorú realizuje tento výbor, pokiaľ ide o prípravné práce v súvislosti s nadchádzajúcim návrhom komisie o 9. rámcovom programe. Vítame a tešíme sa na správu Soledad Cabezon Ruiz, pokiaľ ide o posúdenie fungovania Horizontu 2020 alebo tej implementácie, e, pokiaľ ide o aktivitu, ktorá sa týka toho dočasného posúdenia a takisto aj fungovania 9. rámcového programu. Predsedníctvo teda pri každej príležitosti, keď to bude vhodné, pri plnom rešpektovaní časových rámcov komisie e, akúkoľvek prácu na tom predbežnom preskúmaní ako viete, diskusie by mali byť v zrelej fáze ku koncu tohto roka. Preto e, úzko spolupracujeme s nadchádzajúcim predsedníctvom a snažíme sa položiť základy pre úspešný výsledok e, v tejto oblasti. Zaujímavý program podujatí bol zostavený na to, aby sme dokázali poskytnúť adekvátny kontext pre diskusie, ktoré sa viažú na politiky, ktoré budú prebiehať počas nášho predsedníctva. Radi vás privítame, drahé kolegyne, kolegovia, na týchto podujatiach Určite bude pre vás zaujímavá informácia, že odporúčania, ktoré sa týkajú vývoja e, budúcich e, vlajkových iniciatív, ktoré sa týkajú kvantových technológií, budú e, predstavené na, počas seminára na, na Malte 17. februára. Chceme ďalej posunúť diskusie, pokiaľ ide o rozšírenie Blumet agendy, pokiaľ ide aj o krajiny mimo EÚ, ktoré sú partnerskými krajinami. Bude tomu venovaný konkrétny konkrétne podujatie BlueMed základ pre inovácie, výskum a pre udržateľný rast. E, uskutoční sa to 18. 19. apríla na Malte. Maltské predsedníctvo e, je presvedčené, že aj morský výskum môže zohrať dostatočnú úlohu pri podporovaní zdravého a dobrého odvetvia, morského odvetvia. Takisto chceme e, hostiť dve podstatné, podstatné konferencie. Marie Skodovská, kuri jedno a potom druhé ešte aj menované. 11. a 12. mája sa to uskutoční a, a respektíve medzi 20. 20. 20. 23. 20. 21. júnom. Pokiaľ ide o vesmírnu politiku, budeme sa primárne sústrediť na oznámenie komisie o vesmírnej stratégii pre Európu, ktoré bolo zverejnené v oktobri minulého roku po širokom procese, obsiahlom procese konzultácií v dôsledku vznikajúceho e, globálneho prostredia je uznaným faktom, že aj e, vesmír predstavuje dôležitý faktor pre Európu a Európa musí teda konať kolektívne ako aj nezávisle, samostatne, aby riešila svoje zodpovednosti na poli vesmírneho e, výskumu. Vesmír, Vesmírne aktivity a aplikácie súvisiace s vesmírom sú nevyhnutné z pohľadu rozvoja našich spoločností a majú priamy dopad na bežný každodenný život občanov. Je preto nevyhnutné, aby sme nastavili naše aktivity a kroky, aby sme zlepšili rámcové podmienky pre európsky vesmírny vesmírne odvetvie, aby sme zadefinovali jasné politické ciele pre naše vesmírne aktivity, tak aby sme posilnili našu konkurencieschopnosť, aby sme prispeli k vyrovnanejšiemu tvorbe kapacít v EÚ. Žiaden členský štát sám o sebe, žiaden subjekt alebo žiadny aktér, či malý, či veľký, dokáže toto spraviť sám. Integrovaná stratégia e, pre vesmírny výskum v rámci EÚ a dosiahnutie spoločného cieľa maximalizácie prospechu pre európskych občanov a hospodárstva je úplne nevyhnutná. Vítam skutočnosť, že stratégia zohľadňuje pozície členských štátov ako aj Európskeho parlamentu, e, a teda jeho uznesení, pokiaľ ide o Ehm, absorbovanie, alebo teda venovanie sa takýmto veciam, ktoré sa týka vesmírneho výskumu a vesmírne, bezpečnosti vesmírneho výskumu, myslím si, že to zasluhuje našu spoločnú podporu na prospech občanov, ako aj odvetvia. V tomto kontexte plánujeme dohodnúť sa na odpovedi rady na stratégiu vo forme záverov rady počas rady pre konkurencie, schopnosť a vesmír 30. mája. Počas tej istej rady plánujeme viesť politickú diskusiu o implementácii tejto stratégie. Tento proces bude bežať paralelne s prácou vášho výboru e, v rámci troch aktivít parlamentu v súvislosti s touto stratégiou. Budeme to úzko sledovať. Takisto sme pripravení riešiť ďalšie iniciatívy, ktoré súvisia s vesmírom počas nášho predsedníctva. Vrátanie možnosti uľahčiť využívanie vesmírnych dát a služieb lepšie využívanie e, na trhu. Tu čakáme aj prácu komisie. Čo sa týka podujatí ohľadom vesmíru v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou, zorganizujeme konferenciu zameranú na posilnenie Strovzemného mora 27. a 28. júna na Malte. Táto konferencia E, bude hovoriť o tom, ako vesmírne technológie, aplikácie môžu byť použité na riešenie celej škály rôznych víziev v regióne, ktoré sú mimoriadne dôležité pre pretovávajúcu stabilitu a bezpečnosť Európy. E, vesmírne aspekty budú súčasťou aj ďalších podujatí, ktoré zorganizujeme počas nášho predsedníctva, napríklad stretnutie BlueMed, ktoré som spomenul predtým, vážení kolegovia. Som presvedčený o tom, že náš pracovný program, e, že sa ním necháte a inšpirovať vašej práci. Tešíme sa e, na dobrú spoluprácu a vašu pomoc a dúfame, že na, na, na najbližších mesiacoch e, prinesieme výsledky, ktoré budú na prospech našich spoluobčanov. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán minister pôjdeme, väčšinou na Maltu chodíme na dovolenky tentokrát, e, tam pôjdeme asi na tvrdú prácu, na konferencie a iné stretnutia, ale aj na to sme pripravení určite. Takže e, dovolte privítať aj ďalších členov, poslancov z Malty, ktorí nie sú členmi nášho výboru, ale prišli. E, samozrejme ste poslanci, takže máte možnosť sa vyjadriť a teraz začnem zástupcami EPP. Delka Sirovera. Kolegyňa, ďakujem pekne, ďakujem pekne malckému predsedníctvu a dvom ministrom, ktorí dnes prišli medzi nás. Budem sa zameriavať predovšetkým vo svojom vystúpení na pána ministra Maliu, ktorý má v kompetencii telekom a digitálny jednotný trh. Už sme sa stretli, pretože som spravodajkyňou Európskeho kódexu elektronickej telekomunikácie a tak ako povedal, uznávam aj ja, že teda bol dosiahnutý významný pokrok a súhlasím s tým, že Melské predsedníctvo si sa za prioritu dosiahnuť ďalší pokrok v tejto oblasti. Hovorilo sa o tu, e, tom, že ako súrne e, je dohodnúť sa, myslím si, že sa na tom všetci zhodneme, Mm, je potrebné zabezpečiť dohodu o e, veľkoobchodnom roamingu 17. jún alebo uprostred júna 2017. To je termín, do kedy sa má ukončiť uplatňovanie roamingových poplatkov. Všetci sme sa k tomu zaviazali a dúfam, že sa nám podarí čo najskôr dohodnúť. Okrem kodexu, o ktorom hovor, som hovorila, e, je tu celá škála ďalších legislatívnych návrhov, ktoré sú potrebné pre reglementáciu telekomunika- trhu telekomunikácií Wi-Fi napríklad a to už spomenulo predsedníctvo, že teda chcú dosiahnuť dohodu potom ďalšia oblasť, na ktorú nesmieme zabudnať, zabúdať, to je BAREK, Európske regulačné orgány, ktoré sú súčasťou toho celého. Mm, poviem k tomu iba toľko, že mm, súhlasím s tým, že musíme dosiahnuť pokrok, a to významný pokrok v maximálnej možnej miere a Ehm, budem očakávať, že počas malského predsedníctva sa nám snáď podarí dospieť k politickej dohode o návrhu revízie elektronickej komunikácie a celého tohto sektora či sa dohodneme alebo nie, tak či onak by sme mali dokázať pokročiť. Európsky parlament sa angažuje, chce dosiahnuť rýchly pokrok v tejto oblasti a dúfame, že aj v iných oblastiach, nielen v tejto. Vzhľadom na to, že je pre nás veľmi dôležitý e, digitálny prechod, máme nabitý program a ak všetko pôjde podľa programu, tak by sme mali začať rokovania s radou čoskoro, ešte pred letom. Ja osobne som presvedčená o tom, že ako rada, tak aj parlament, ale aj komisia sa všetci angažujeme a odhodlane bojujeme a už len vďaka tomu by malo byť možné dohodnúť sa. Tá dohoda by mala byť kvalitná, mala by zabezpečiť to, že nebudeme plitvať časom, lebo naozaj sa jedná o súdnu záležitosť. Pani Dali za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem obom ministrom. Mám dve otázky. Jednu na doktora Maliu, telekomunikačný kódex, o čom ste hovorili vo vašom vystúpení. Spomenali ste opatrenia, ktoré boli zavedené zo strany komisie. V tomto kódexe sa zamerané na maximálnu možnú maximalizáciu flexibility a šírenia a efektívnosti poskytovateľov služieb, ale aj poskytovateľov sieti. A e, jeden z návrhov veľmi dôležitý, ktorý súvisí s týmto kódexom, ten sa týka harmonizácie cien za spektrum v celej Európskej únie. Otázka znie, kedy, avšak keď sa teda pozrieme na ceny za pridelené spektrum, vidíme, že tie ceny sa rôznia a to významnou mierou. E, medzi jednotlivými členskými štátmi. A preto, keď vidíme e, túto skutočnosť, pýtame sa, aké má plány mácké predsedníctvo v súvislosti s týmto novým návrhom komisie. A teraz e, otázka na Krisa sa, Hovorili ste o vesmíre, to bolo veľmi zaujímavé, ale zároveň treba mať na pamäti aj to, že Malta má veľmi malú kapacitu čo sa týka vesmírneho výskumu, ale to je krajina, ktorá bude zohrávať vedúcu úlohu počas predsedníctva aj v tejto oblasti. A preto sa pýtam, aké aktivity predpokladáte, že Malta zabezpečí preto, aby občania čo najlepším možným spôsobom mohli využívať E, výsledky výskumného, e, vesmírneho výskumu, e, aby to malo teda výhody pre celú Európsku úniu. Ďakujem pekne. Zajce, pán Tušenovský. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcel pripojiť ku kolegom a povedať, že ma teší, že máme príležitosť stretnúť sa hneď na začiatku predsedníctva s dvoma pánmi ministrami. Myslím si, že vaše predsedníctvo bude trošku také mimoriadné, pretože v tom istom čase dostal parlament od komisie množstvo legislatívnych úprav, takže tá komunikácia, vaša komunikácia s parlamentom bude intenzívnejšia v porovnaní s predchádzajúcimi predsedníctvami, a teda konkrétne hovorím o tomto výbore. Keď sa pozriem na to, mám tu telekomunikačný balík, je tu doriešenie roamingu otázka frekvencií. Vyzerá to takmer na digitálne predsedníctvo. A teda máte pred sebou ťažkú úlohu na pol roka. Ja som presvedčený o tom, že sa nám podarí vyriešiť roaming aj vďaka prístupu vašich ľudí, práve vďaka tomu, že ostáva viac menej otvorený iba posledný bod, to je ako stanoviť limitnú cenu za prenos dát a dúfam, že aj vďaka vašim skúsenostiam sa podarí nám nájsť spoločné stanovisko s radou. Všetci si uvedomujeme, že sa nejedná o žiadnu ľahkú tému a určite sa budeme snažiť pomáhať, ako sa bude dať. Čo sa týka vesmíru, tu by som chcel upozorniť na to, že práve tento rok vstúpi do života systém Galileo, bude sa rozbiehať celý tento projekt naživo a aj na vašom predsedníctve bude e, závisieť, ako sa vám to podarí obrazne povedané predať. Je tu projekt, ktorý stal strašne veľa peňazí, ale prináša do života niečo nové a na tom sa spoluprácou všetkých krajín nám podarilo dosiahnuť práve tento výsledok. Chcel by som poprieť, vám poprieť, aby všetky tieto ťažké úlohy sa vám podarilo počas šiestich mesiacov splniť, pretože si uvedomujeme, že vaša agenda nie je jednoduchá. Ďakujem ešte raz za to, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne za Alde, pani Meissner. Ja srdečne ďakujem za liberálov za prezentácie oboch hostí. Práve u digitálneho trhu ste dobre pomenovali význam výskumu. 6 mesiacov je málo, aby ste malou krajinou, ale chýbala mi jedna téma u vás, pán Maria. Vy ste zodpovední za námorné problémy. Nepovedali ste k tomu vôbec nič. Aké ciele máte v tejto oblasti, by ma zaujímalo? mnohých výboroch a pracujem na tejto téme. A rovnakú tému chcem e, venovať i vám, pán minister e, Agius. Pre Európu je veľmi dôležitá výskumná báza, ale práve s vašim komisárom veľa e, intenzívne spolupracujeme mnohí prostriedky z horizontu 2020 smerujú do oblasti e, oceánov. Nevieme ešte dostatok o e, vesmírnom prieskume, e, ale ešte menej snáď o oceáne, hoci je to ťažiskom pre Maltu, je tu témou čosi, čo je pre ľudstvo také dôležité. Aké priority máte v oblasti výskumu nielen Eh, vesmírneho priestoru, ale aj oceánu. Eh, pretože Malta je obklopená oceánmi. much, Ďakujem pekne. Pani Sakorafa, eh, nielen zástupca GUE, ale aj spravodajkyňa prima. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, za možnosť vyjadriť svoje uspokojenie ako spravodajkyne s tým, že malcké predsedníctvo si dalo ako jednu z priorít projekt Prima ohľadom výskumu a technológií. To je jedna z dosť e, zriedkavých pokusov o vedeckú diplomáciu, ktorá môže prispieť k tomu, že sa zastaví v tzv. nútené alebo povinné opúšťanie domovov mnohých občanov, ktorí žijú v oblasti Stredozemného mora a ak pomôžeme zabezpečiť pitnú vodu a potraviny, pomôžeme tým všetkým krajinám na oboch stranách Stredozemného mora. E, pomôžeme hospodárstvu aj vede, keďže potrebujeme implementovať projekt Prima od 1. januára 2018. Teším sa na konštruktívnu spoluprácu predsedníctva, rady a Európskeho parlamentu ako spravodajky. Ja vás môžem uistiť, že spravím všetko, čo je v mojich silách, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky. E, z úprimného srdca vám želám veľa úspechov počas predsedníctva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Kapel za ENF. Ďakujem Vaše predsedníctvo bude mať veľkú úlohu v oblasti digitalizácie. E, vstup e, Európy do gigabajtovej spoločnosti, digitalizácia je pre vás veľmi dôležité, povedali ste, telekomunikačný balíček v oblasti voľnosti roamingové, ale sú tu i ďalšie dôležité témy, pokiaľ ide o E, revíziu telekomunikačného balíčku. Včera bolo stretnutie k tejto oblasti a dôležitý bod je tiež voľný prístup vo verejnom priestore k, k internetu pre občanov. 120 miliónov eur v prvej vlne, 40 až 50 miliónov e, napojenie Wi-Fi financovanie zo strany Európskeho parlamentu. A moja otázka, budete bojovať za to, aby členské krajiny mali prostriedky včas, aby uh, Wi-Fi pre Európu sa uskutočnilo. I v ďalšej oblasti 5G je uh, projektom pre EU, aby sme boli v technológiách priekopníkmi. Vychádza sa z toho, že tieto, táto technológia by mala začať v roku 2020, testy by mali prebiehať do roku 2018 a členské krajiny by mali mať národné e, plány budovania v 5G. E, Ako budete sa zasadzovať e, v plánoch, aby boli členské krajiny motivované včas riešiť 5G? A otázka na štátneho tajomníka. Horizon 2020 môže byť ťažký v implementácii. Chcem sa spýtať na e, bojovanie proti byrokratickým prekážkam. A druhá otázka, otázka financí 200 miliónov eur e, členskej krajiny. Ako budete motivovať krajiny Programm sind, motivieren, sich anzuschließen. Und eine zweite Frage, Kopernikus. Ďalšia otázka, Kopernikus popri Galileu je ďalšia oblasť v oblasti space. V marci by malo byť satelitné spustenie, bude treba viac prostriedkov. Budete sa zasadzovať za to, aby bol podporovaný Kopernikus. Ďakujem pekne. Všetky otázky padli po lehote, ktorú ste mali na vaše vystúpenie. Ale dobre, otázky boli zaujímavé. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dvaja rečníci, pán Rubik. Chcem sa poďakovať pánu doktorovi Maliovi, že zdôraznil, aký dôležitý je digitálny vnútorný trh je dôležité mať, dôležitý, mať skutočný digitálny trh, kde bude neutrálna e, hospodárska súťaž medzi VLAN a Wi-Fi na jednej strane a Telekom na druhej strane, kde môžu občania využiť tie najlepšie ponuky. Posunuli sme sa o veľký e, krok, ale nie je tu hospodárska súťaž medzi členskými krajinami to by mal byť cieľ do 2019, aby tie trhy sa, aby sa trhy otvárali v Európe, aby sme zachovali digitálny trh. Budúci týždeň sa bude rokovať Home Like It Home. Ako vidíte súčasnú situáciu? V Európe máme spotrebiteľskú cenu priemernú 2,77 eh, eur za gigabyte konečná cena je takáto pre spotrebiteľa? Myslíte si, že e, veľkoobchodná e, hranica bude nad touto cenou alebo pod ňou? Ďakujem pekne, pani Toja. Aj ja chcem privítať malské predsedníctvo a chcem ubezpečiť ministrov, že istotne nájdeme veľa priestoru na spoločnú prácu. Zdá sa mi, že toto predsedníctvo je v takom pre- medziobdobí. Sú tu isté veci, ktoré sú už zavr- završené a niektoré veci, ktoré by sa vďaka vašej práci mohli dostať do blízkeho ukončenia. Čiže dôležité obdobie. E, niekoľko vecí, ktoré chcem spomenúť. Pokiaľ ide o už schválené akty, ktoré však e, potrebujú prítomnosť podporu rady na to, aby vstúpili do účinnosti. Ja napríklad som spravodajkyňou za parlament, pokiaľ ide o uvoľnenie e, spektra nad 700 MHz, čo skoro bude o tom hlasovanie, možno dokonca zajtra to odhlasujeme na tomto výbore. Možno to už povedal nejaký kolega, ale e, nikto si neplne vedomý toho, ako, ako to bude prebiehať majú samozrejme štáty svoje autonómie aj v tejto oblasti, ale otázka je, ako budú e, uvoľňovať svoje spektra pre 5G. A takisto je to otázka európskej koordinácie, pretože evidentne tieto veľké zmeny technologického charakteru by mohli e, spôsobiť aj také opätovné, opätovné spustenie inovatívnej kapacity EÚ. Je tu istý, istá vízia, teda za predpokladu vízie a prístupu spoločného e, ja viem o záväzku a angažovaniu sa maltského predsedníctva, pokiaľ ide o završenie tejto veci v jej období. Treba sa pozrieť však aj na finančné aspekty. Celá záležitosť, ktorá sa týka finančných vecí, je predmetom mnohých obáv. A takisto pokiaľ ide o fungovanie, vy určite veľmi dobre viete, nakoľko ste boli tlačení do takéto voľby, viete, že tá voľba na základe článku 185 je istým záväzkom. A otázka je, či preváži byrokracia, pokiaľ ide o to, čo predpokladá táto platforma, alebo či preváži ten cieľ, ktorý tu nás spoločne sledujeme. Aj tie krajiny, ktoré sme privolali k tomuto partnerstvu, ktoré sú mimo EU, musíme ukázať, že naše postupy, naše komplikované procedúry môžu fungovať, pretože to je mimoriadne, ako ste aj vypovedali, nevyhnutné tak pre rozvoj v afrických krajinách, ako aj pre tie vzťahy, ktoré s nimi máme. Takže na záver našich rečníkov ďakujem pekne, ako povedali mnohí kolegovia, nechcem to naťahovať, hovorí pani Kompula Satri. Teším sa na spoluprácu s predsedníctvom a s prvým trialogom počas malckého predsedníctva. Tomu predsedal pán Buzek a bola to moja správa o roamingu, takže myslím si, že máme veľmi dobrú spoluprácu a uh, teší ma, že som sa mohla stretnúť ešte pred, let, pred Vianocami s pánom ministrom Maliou. Bolo to veľmi Milé kolegovia, veľmi dobre povedali, pán kolega Tošenovský povedal, že to bude digitálna revolúcia počas malckého predsedníctva. Ja to vítam a môžem len podporiť. Myslím si, že to sú zaujímavé časy pre predsedníctvo, pretože to predsedníctvo a my sme orientovaní na budúcnosť, takisto témy energetiky, ktoré teraz pripravila komisia, sú prioritami Malty v oblasti energetiky. To sú kľúčové a dôležité a zaujímavé E, energetická efektívnosť budov, niečo veľmi konkrétne, čo pomôže všetkým Európanom, tak aby videli možnosti v toho, ako im Európa môže pomôcť. Boj proti energetickej chudobe, lepšia izolácia budov do budúcnosti, či už je to na teplom juhu alebo studenom severu, odkiaľ prichádzam ja. Takže chcela som sa už vopred poďakovať v mene parlamentu a tejto skupiny E, za dobré negociačné týmy pre dialógy, ale cením si prácu koordinačnú predsedníctva. Nie je to ľahké, sú tu aj veľké finančné záujmy, ale myslím si, že pre nás záujmy európskych občanov, spotrebiteľov, užívateľov, uh, užívateľov dát presahujú finančné záujmy. Nejde to iba o otázku rozpočtu, ide o celé digitálne hospodárstvo, ktoré tu vytvárame. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz čas na odpovede. Poprosím pánu ministrovi aby zareagovali. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja pre všetkým sa vám musím poďakovať za povzbudivé slova, ktoré ste vyjadrili na e, adresu malckého predsedníctva a z vašich vystúpení e, je jasný aj záujem o tieto témy. Pokúsim sa odpovedať a zareagovať na vaše vystúpenia. Pani Castillo prebrala v podstate všetky relevantné témy. Musím povedať, že čo sa týka kódu, kodexu do budovávame, vnímame to ako dobudovanie jednotného digitálneho trhu, a je to zásadne dôležité, tak ako ste to sami uviedli. Je to veľmi dôležité pre Úniu a my ako predsedníctvo sme identifikovali jednotný digitálny trh ako jednu z našich priorit a máme v úmysle v podstate uviezť do praxe to, o čom hovoríme. Dobudovanie kódexu je zásadné pre nás. Z nášho pohľadu na rade e, my sme začali pracovať na tejto problematike. Čítame, ho, čítame, vlastne študujeme tento dokument článok po článku. A takto podľa nás podľa mňa dokážeme prejsť celým kódexom a tak budeme vedieť e, identifikovať problematické oblasti, čo určite uľahčí prácu nadchádzajúceho predsedníctva po nás. Čo sa týka roamingu, tu by som sa chcel poďakovať e, spravodajcom za konštruktívne zapojenie sa do rokovaní a ako viete, 15. jún je lehota a európsky občania poznajú tento termín a očakávajú, že do tohto dátumu budú zrušené roamingové poplatky. A preto Musíme jednoducho dodržať tento termín a nesklamať očakávania spoluobčanov. Vyžaduje si to tvrdú prácu a dobrú spoluprácu na korepery, ale aj na trialogoch a dúfam, že nájdeme riešenie, aj keď názory na limitnú cenu za roaming dát sa líšia. Čo sa týka Wi-Fi, Wi-Fi for you, táto problematika. Parlament e, bude pripravený rokovať s radou niekedy v apríli, pokiaľ viem. A v tomto zmysle sme my už začali konštruktívne diskusie na odbornej úrovni so spravodajcom a tešíme sa, dúfame, že pozitívne dotiahneme túto problematiku do konca. Je to veľmi dôležitá iniciatíva o ktorej hovorili aj ostatní vo svojich dnešných vystúpeniach. Dúfam, že som zodpovedal na ich vyjadrenia. Potom, čo sa týka otázky pani Dali, tu by som chcel povedať, že áno, uznávame, že spektrum je konečným obmedzeným zdrojom, majú ho v kompetencii momentálne štáty a aj my vidíme, že komisia sa snaží efektívniť a zabezpečiť účinnejšie využívanie spektra, lepšie využívanie, lepšia koordinácia. V skutočnosti v realite vidíme, že niektoré z návrhov sú zaverané na využívanie spektra v oblasti digitálneho jednotného trhu alebo dobudovanie jednotného digitálneho trhu pomôže uh, lepšiemu využitiu a nasadeniu uh, disponibilného spektra. Aj podľa záverov poslednej rady vieme, že sú tu rozdielne názory na rade. My ako predsedníctvo budeme postupovať e, korektne, aby sme mali zdravé, dobré diskusie, budeme uľahčovať tieto diskusie a budeme sa snažiť dosiahnuť pokrok aj e, v tejto časti, teda téma spektra v rámci kódexu. Pán Tošenovský, už sme mali príležitosť tiež sa stretnúť v decembri. Áno, Toto je digitálne predsedníctvo, tak ako ste to vypovedali, takže plne s vami súhlasím a súhlasím aj s tým, že je potrebné uh, mať Rome like at home a dobrú spoluprácu na oboch stranách. Takže dúfam, že nájdeme dobré riešenie v rámci už uvedených lehôd. Takisto ste spomenuli Berek Keďže v kodexe sú ustanovenia, ktoré odkazujú na BEREK, rozhodli sme sa, že najlepšie bude, ak najprv prečítame celý kódex čas po časti, tak ako som už vysvetlil, a Samozrejme, potom sa dostaneme aj k nariadeniu o berek a to je asi najlepší spôsob, ako to riešiť podľa nás, pretože určité ustanovenia sa týkajú bereku, ustanovenia v aktuálnom korexe, čo sa týka vyjadrenia pani Viernik, dúfam, že som to správne prečítal. Prepačte. Ospravedlňujem sa. Ale spomenuli ste veľmi dôležitú časť, námorný sektor. Áno, moje ministerstvo má v náplni práce aj podporu námorného priemyslu, propagáciu námorníctva na Malte a teda, ako ste správne povedali, v apríli zorganizujeme neformálne stretnutie ministrov, konferenciu, tak ako ste správne uviedli. Mali sme bývalého komisára pána Joa Borga, Borgia, ktorý E, bol e, stál pri zrode integrovanej námornej politiky. Aktuálny komisár má takisto túto tému ako Ocean Governance, ako svoje dieťa, obrazne povedané. Čiže je to veľmi dôležitá téma a súhlasím s vami. Okrem toho Momentálne diskutujeme, alebo opätovne diskutujeme o programe tejto konferencie, ktorá má, sa bude konať 20. apríla na Malte. Má sa tam diskutovať o správe a riadení na moriach, Ocean Governance, a takisto aj na tému pobrežného a e, mors, e, pobrežnej a morskej turistiky. To je dôležité aj pre iné regióny únie. Otázka pani Kapel. Ja uh, chápem, že uh, rozpočtové otázky ešte prebiehajú. Budeme včas pripravení, verím tomu. Pokiaľ ide o 5G, správa pani Toja pomôže v tejto veci. Uh, Pokrok v tejto oblasti je dôležitý, určite to najlepšia možná forma pokroku je 5G. Pani Toja, ďakujeme za váš vstup i e, ďakujeme za vaše milé slova povzbudenia rokovania k 500 MHz môžu byť príkladom toho, ako spolupráca medzi našimi inštitúciami môže e, účinne fungovať. Musíme len dúfať, že to bude pokračovať v iných oblastiach. Pán Rubich. Pokiaľ ide o otázku cien, ako viete, momentálne tieto témy sa diskutujú v koreperi a v trialógoch a preto si nemyslím, že je vhodné predbiehať terajším rokovaniam a ísť do detailov. Verím, že som takto e, odpovedal na všetky vstupy, ktoré zazneli, ktoré smerovali teda na mňa. Prepačte, ešte je tu Otázka ďalšej rečníčky. Chápte, e, ďakujem, že chápete tú delikatnú situáciu v rade, ale uistujem vás, že všetci zdieľame rovnaké ciele. Až teraz som odpovedal e, na všetky otázky. Máme tu ešte vš- pána e, námestníka. I ja chcem poďakovať všetkým za milé slova a povzbudenia. Pohovorím o otázkam, ktoré súvisia s výskumom, inováciami a vesmírnym priestorom. Pani Sakorafa sa pýtala na Prima. Ako viete, je to jedna z našich priorít v oblasti výskumu a inovácií. Vychádza z dohody z roku 2012 z e, Barcelony, kde sa e, e, v článku 185 potvrdzuje význam výskumu a inovácií, vývoj nových riešení pre trvalo udržateľné spravovanie vodných zdrojov a potravín, aby sa riešili niektoré dopady klimatických zmien a budovali premostenia medzi eh, pobrežiami, pobrežnými krajinami v Stredomorí. Prebiehajú legislatívne diskusie. Viete, že máme v tomto ohľade nabitý program. Tešíme sa však na spoluprácu s Európskym parlamentom. V máji chceme zabezpečiť, aby rozpočet na 2020, na horizont 2020 vyradený na príjmu sa nestratí pokiaľ ide o ďalšie otázky, 19. apríla máme podujatie pod názvom Blue Med, kde dôležitú, ktorý zohráva dôležitú e, súčasť tej mozaike e, krokov na základe e, vyhlásení z Valety. Pani Kapel sa pýtala na horizont 2020, pokiaľ ide o adekvátnu účasť v tomto horizonte tretích krajín. Nuž to je veľmi dôležité. A veríme, že to bude i v strednodobej revízii. Tešíme sa na tieto odporúčania. Pokiaľ ide o e, vesmírny priestor, už na túto otázku by lepšie zodpovedal e, komisia 12 miliard sa e, bude investovať do výskum a projekty v tejto oblasti e, od, v období 2014 až 2020. Je to veľká čiastka a preto je dôležité zabezpečiť jej primeranú návratnosť. Opatrenia musia viesť k tomu, aby tieto zdroje sa použili strategickejšie, aby sa podporila konkurencieschopnosť Európy, aby narastal počet pracovných miest. Technológie a informácie tiež podporia politické priority ako monitorovanie emisí skleníkových plynov, bezpečné hranice a rozvoj digitálnej ekonomiky. Záverom chcem vyjadriť súhlas s tým, že ambiciozne cieľy stratégie pre vesmírny priestor sa takto určite e, dosiahnu. Som presvedčený, že naša komplexná práca v oblasti prieskumu vesmíru naznačuje, že tomuto sektoru pripisujeme primeranú vážnosť. Určite naše kapacity, e, teda Malty, sú e, tak povediac v plienkach, ale e, realizujeme mnohé osvetové opatrenia a v roku 2017 popri našom predsedníctve by sme mali spustiť viacero edukatívnych a e, ekologických e, podujatí v oblasti e, prieskum vesmíru. Patrí sem vytvorenie planetária a pravidelných výstav. Takisto plánujeme počas predsedníctva informačného podujatia v rámci Koperníka v júni 2017. Navyše naša vláda spustí prvú národnú vesmírnu politiku Malty. Tým pádom sa tu odzrkadlí i e, európska vesmírna stratégia. Veľmi chceme prehlbovať spol našu spoluprácu s vesmírnou agentúrou Európskou, aby sme posilňovali možnosti. S týmto cieľom prebiehajú bilaterálne rokovania, aby sa identifikovali konkrétne projekty, ktoré rozvinú naše kapacity. Tieto opatrenia sú v plnej synergii s úsilím vlády e, transformovať našu ekonomiku na ekonomiku založenú na vedomostiach a pridanej hodnote. Pripravujeme workshop k námornej stratégii v máji 2017. Pracujeme tiež na záveroch rady k potrebe pokračovania európskych vesmírnych programov vrátane Kopernika. Verím, že som vám odpovedal na všetky otázky. Žiadal som vás o, strečnosť, o stručnosť, hovorí pán predseda, ale e, e, máme tu e, naozaj účastníkov, ktorí čakajú už pred dverami, ale preto to bolo nevyhnutné. Ja vám ďakujem za diskusiu i za odpoveď na všetky otázky. Ďakujem vám veľmi pekne. Na budúce E, sa tešíme na vašu ďalšiu návštevu. Teraz čakáme na va- vašich ďalších kolegov z malskej vlády. Thank you. Thank you. Uh, uh, uh Dvaja ďalší predstavitelia malckej vlády prídu uh, do, uh, na naše zasadnutie.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 Uh, um, Máme tu ďalších hostí z Malty, z maltského predsedníctva EÚ. Pokiaľ ide o politiky priemyselné a politiky malých a stredných podnikov. Pán Chris Cardona, minister pre hospodárstvo a investície. Druhá téma priority pre energetiku. Pán Konrad Mizi, minister eh, v rámci portfólia premiéra. Chcem vás teda vyzvať pán minister Cardona, aby ste začali vy eh, naše zasadnutie prezentáciou vašeho plánu pre predsedníctvo. Sme presvedčení, že je dôležité eh, dať priemyslu miesto v centre politického európskeho projektu, tak ako to žiadal Európsky parlament v minulosti. E, v oblasti priemyslu nie sú momentálne legislatívne e, iniciatívy. Myslíme si však, že je tu potreba preverovať ten ekosystém, v ktorom funguje priemysel. Európska únia má sektorálny i generický či horizontálny prístup k priemyslu. Na sektorálnej úrovni sme boli svedkami vývoja nových iniciatív v oblasti oceliarstva či e, obranného e, priemyslu, zbrojárskeho priemyslu. E, smerovali sme k pragmatickejšiemu pohľadu, aby sme zachovali naše konkurenčné výhody, aby sme vytvárali Eh, obchodne pozitívne prostredie podporujúce dlhodobé kapitálové investície. Veríme, že toto eh, bude nasmerované na eh, investície a na nárast investícií od krízy v 2008 roku. Bola tu dôležitá iniciatíva investičná a v rámci generickej perspektívy EÚ má veľa investícií v oblasti digitalizácie, eh, obehového hospodárstva a tiež eh, stratégie eh, v rámci jednotného trhu. Je tu dopad na priemyselné ekosystémy, napríklad kapitálová únia, energetická únia či jednotný digitálny trh už pred predsedníctvom sme zorganizovali množstvo bilaterálnych stretnutí e, s rôznymi aktérmi, aby sme načetli mapu pre e, budúce predsedníctvo. V rámci trojky e, budeme pokračovať v práci rozbehnutej predsedníctvami holandským a slovenským. Priority predsedníctva sú v zásade tri Poprvé posilnenie konkurencie schopnosť EÚ v oblasti priemyslu a ekonomický rast. Po druhé e, náklady transakcií a operácií v EÚ v rámci našeho, našej e, sféry do, e, vplyvu a tiež e, obchodní aktéry, osobitne mikro a malé stredné podniky. V rámci priemyselného portfólia potom sa domnievam, že predsedníctvo rozbehne e, e, chemický priemysel. Chceme diskutovať o budúcich vyhliadkách európskeho chemického priemyslu, tiež situáciu v tomto zaujímavom priemysle. Logistika a doprava, už i to je sektor, kde budeme analyzovať terajšie konkurenčné výhody, ktoré má EÚ v oblasti logistiky, ako možno i ďalej posilniť konkurencieschopnosť s ohľadom na tom, čo sa deje na e, scéne medzinárodného obchodu, najmä po Brexite za e, novej e, Trumpovej vlády a tak ďalej. Ďalej posilnenie ekosystému pre startupy. Určite máme dosť inovatívnych podnikateľských iniciatív, po tých prvých troch, štyroch kritických e, e, rokoch, v tých úvodných fázach, vieme určite využiť naše potenciály. Naše predsedníctvo chce pomôcť startupom vytvárať pracovné miesta a ten potenciál, ktorý vieme, že existuje. Počas životného cykla, cyklu sú tu výzvy, príležitosti, prístup k zdrojom a financiám, strategický a operatívny aspekt, otázka ľudského kapitálu. Taktiež sa teším na spoluprácu s vašim výborom v rámci práce na e, iniciatíve Startup a Scale-up. Teší ma, e, že môžem prizvať predsedu tohto výboru pána Buzeka na účasť na neformálne ministerské stretnutie 5. a 6. apríla vo Valete. Počas tohto stretnutia pohovoríme o zmenách, príležitostiach pre európske startupy. Po tretie či štvrté, digitalizácia priemyslu. Iste viete, táto po 10 ročia sa výrazne zmenila. Tovary, služby a do určitej miery i verejná správa menia svoje e, paradigmy fungovania. Ide o to, do akej miery sa mení priemysel a služby a tento sektor. Digitalizácia sa zmenila, zmenila spôsob, akým produkujeme vozidlá, chemikálie, spôsob, akým banky e, pripravujú finančné služby, prierezy a interakcia medzi výrobou a e, dodávateľmi a klientami. To všetko sa do hĺbky zmenilo lekárske pomôcky, e, automobily, priemysel, všetko je prepojené a inteligentnejšie a technickejšie. To všetko je samozrejme v pobredí našeho programu. E, so záujmom som si prečítal návrh správy, správy pána Butikofera o digitalizácii európskeho priemyslu. Ide skôr o stanovisko. Sme v absurdnej situácii, kde nové technológie na základe štúdií by mohli viesť k strate pr pracovných miest a k prekérnosti pracovných miest, pričom nám chýbajú e, zaškolení pracovníci. Potrebujeme asi 180 tisíc špecialistov na výpočtové technológie. Preto stratégia pre industrializáciu e, by mala byť platformom pre tento úspech. A tu je tiež právo na školenia, zručnosti, podpora celoživotného vzdelávania, zabezpečenie, že tieto zručnosti sa učia od skorého veku a zapájajú sa do osnov výuky. Nie len e, rozširovanie priemyslu, ale malé a stredné podniky by mali spájať digitálne e, zručnosti predsedníctvo s Európskym parlamentom sa angažovalo aby parlament sa zapájal do konferencie o e, transferoch v obchode, takisto vo valete. A tu chcem využiť, využiť možno zapozvať vás, pán predseda, na túto konferenciu. Uh, uh, thank you. Thank you, minister, for your presentation. Uh, I am ready to come to Malta. Ďakujem pekne, samozrejme som pripravený vycestovať na Maltu. Is, um, uh, 5. 6. apríl štrasburský týždeň. Čiže parlament zasadá v Štrasburgu. Bude to ťažké, ale snáď 17. marec bude oveľa jednoduchší. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A teraz prechádzame na energetickú politiku. Pán minister Konrad Mici. Ďakujem, pán predseda Buzek, drahé kolegyne, kolegovia. Je eh, privilegium, že tu môžem byť eh, z troch dôvodov. Rade TT som sa pripojil v marci 2013, keď EÚ sa pasoval so svojimi syndromami, nedostatkami v energetickom priemysle z dôvodu víziev, ktorým čelila v tej období. Po druhé, už od začiatku, od samého počiatku som svetkom zrodu e, myšlienky energetickej únie a vidím, ako to formulujú aj ministri a ako sa to odráža aj na vypracovaní legislatívy po tretie, čo je najdôležitejšie. Dnes sem predstupujem pred vás ako minister z najmenšej krajiny EÚ, čase, kedy tá istá únia pretláča veľmi ambicióznu energetickú agendu, ktorá musí riešiť obavy európskych občanov. Tento marec v Ríme bude EU oslovať 60. výročie prvého vyhlásenia vnútorného trhu prostredníctvom zmluvy z Ríma, rímskej zmluvy z 57. To je zmluva, ktorá je zakotvená aj spoločenstvo uhlia a ocele vďaka spolupráci e, krajín v rámci tohto spoločenstva som vyrastal v spoločnosti, ktorá mala prospech z stability, mieru a vnútorného trhu a energetika bola už v skorých štádiách súčasťou tohto spoločenstva. Dnes nehovoríme len o uhli a oceli, ale stále pretrváva veľa víziev ešte z toho obdobia. A preto tá koncepcia, ktorá sa pretavila do formy energetickej únie, zostáva naďalej veľkou prioritou. Som privilegovaný z toho pohľadu, že pán Buzek, jeden z architektov tejto, tohto postupu, je medzi nami tu teraz. E, energetika vždy bola stredobodom európskeho projektu. Je to len logické, pretože energetika bola zakotvená už pri vytváraní, už v roku 51., kedy z Parískej zmluvy vyplynulo, vyplynulo spoločenstvo uhlia a ocele ale energetická pôsobnosť EÚ alebo kompetencia je relatívne mladá. Bolo to len v roku 1996, čo Európska komisia prijala prvý energetický balíček, potom v 2003 druhý a v 2009 bol tretí balíček. Do 90. rokov, ako vieme, energetické trhy v Európe boli dominované tými hlavnými veľkými firmami a boli to vertikálne integrované podniky, e, ktoré realizovali prepravu, predaj. Smernice o elektrine, o plyne z 96. respektíve 98. sa snažili otvoriť e, konkurenciu, e, konkurencii tieto trhy a v 2003. bola tu požiadavka na úplné otvorenie trhov. Je zaujímavé poznamenať, že snaha e, rozpustiť alebo rozrobiť tie veľké monopóly nebolo to úplne úspešné, nakoľko tieto veľké energetické podniky nadalej monopolizujú situáciu na trhu EÚ tým, že upravujú ceny, tým, že dominujú tie trhy a že zabraňujú novým hráčom vstupovať na tento trh. EÚ sa preto rozhodla prijať silnejšie pravidlá a transformovať štruktúru trhu a prijať to, čo dnes poznáme ako tretí energetický balíček. Hoci sa to môže byť javiť ako vybledlá spomienka, nedostatok vytvoriť fungujúci trh a spoluprácu medzi členskými štátmi a stakeholdermi, to sa prejavilo v kríze 2008 všetky tri energetické balíčky e, boli prakticky neúspešné z dôvodu slabej účasti členských štátov. Odvtedy politika EÚ v oblasti energetiky bola vnímaná ako v prechodnom období e, medzi národnými prioritami v oblasti energetiky a EU politikou. A do istej miery je to ešte stále v takejto dichotomie. Ale e, tá realita e, dala facku, keď prepukla kríza s vykurovaním. Keď si uvedomíme, že 30 európskeho plynu pochádza z jednej krajiny a asi polovica z toho prechádza jednou tranzitnou krajinou, Európa si uvedomila, že nedostatok diverzifikácie zdrojov e, vlastne predstavovala veľkú slabosť, slabú stránku. Napriek bezpečnosti dodávok mm, tie ceny zostávajú vysoké a na polovičnej úrovni. Polovica z toho, čo je, teda polovičné sú v Spojených štátoch. Asi 8 miliard bolo prepravných denne. To všetko sa dialo v procese dekarbonizácie hospodárstva a tam hospodárska súťaž nadalej je výzvou je nevyhnutné, aby sme sledovali vývoj e, v sektore energetiky v Spojených štátoch a v rámci aj EÚ. Ceny za elektrinu v Spojených štátoch sú na polovičnej úrovni toho, čo platíme v EÚ v súčasnosti, ale tá, ten pocit krízy, ktorý tu vznikol, e, dal stimul na e, integráciu európskeho vnútorného trhu s energiami. Naštartovalo to dynamiku, dá sa tak povedať a vytvorenie energetickej únie. Energetická únia a balíček legislatívnych návrhov, ktoré máme dnes e, v dispozícii ako predsedníctvo rady, e, má ďalej stavať na tomto základe a má sa ubezpečiť, že do budúcnosti nezažijeme tú úzkosť z roku 2014. Máme to dosiahnuť e, užšou integráciou našich trhov a lepšieho prepojenia systému plynu a elektriny. Tým, že sa budeme snažiť okrem iného aj zlepšiť konkurenciu, hospodárskú súťaž liberalizáciou tých trhov, to nie je márna vec som tu 60 rokov potom, čo bol tento proces iniciovaný, spolupracujem a v rámci predsedníctva EÚ s ostatnými štátmi počas tohto historického momentu a vysvetľujem, ako my ako Malta chceme tieto veci posunúť dopredu počas nášho predsedníctva, zastupujúc 28 členských krajín. My uznávame, že sme najmenší členský štát. Nehovorím, že je to prejav slabosti alebo že máme zbudiť sympatie, je to reálny, len reálny pohľad Viem, že tie naše klimatické záležitosti, klimatické podmienky sú veľmi rozdielne v porovnaní s strednou Európou a so severnou Európou. Nás nedotkla tá energetická kríza, ktorá sa dotkla týchto oblastí. Ja to chápem, pochádzam z pomerne novej, mladej vlády na Malte, e, ktorá energetiku dala ako top prioritu bez ohľadu na veľkosť krajiny alebo či sa nachádza e, na kraji kontinentu alebo jeho strede, energetika by vždy mala sa týkať e, riešenia starostí občanov, pokiaľ ide o bezpečné a čisté dodávky energií. Dosiahnutie takéhoto stavu na mikro, mikroštáte, ako je Malta, ako sme my robili aj počas posledných 4 rokov, je veľkou výzvou. Plne chápeme dôležitosť a tie výzvy, ktoré sa spájajú s dosiahnutím patričnej miery prepojenia elektriny a plynu, hlavne pokiaľ ide o taký malý ostrovný štát, ktorý musí zabezpečiť bezpečnosť dodávok, aké sú tie výzvy, ktoré sa týkajú prilákania eh, súkromných investícií v takomto mini trhu, eh, aký máme, ktorý je takto izolovaný a zároveň musíme zabezpečiť eh, prepojenie na globálne trhy, napriek samozrejmým geografickým obmedzeniam. E, samozrejme tie starosti ľudí, e, ktorí majú hlboké ide o energetiku, tak tie sú takým mikrokozmom ostatných takých širších e, obav EÚ. Týka sa to vyšších cien, týka sa to kvality infraštruktúry, týka sa to miery konkurencieschopnosti z dôvodu geografického faktoru a takisto hrozby straty pracovných miest. Preto re- rekonštrukcia alebo obnovenie tohto sektora to je jedna z najväčších, najväčších prísľubov, jeden z najväčších prísľubov mojej vlády a snažíme sa o to. Reformy, ktoré realizujeme doma, tak to je v plnom súlade s Energetickou úniou. Dostupnosť, e, znížili sme o 25 ceny za elektrinu, bezpečnosť dodávok, máme nové elektrárne s čistou energiou, zabezpečujeme prepojenie s elektrárenskými a plynárenskými sieťami iných krajín, trvalá udržateľnosť, obnoviteľné zdroje, zabezpečenie generovania zdravej energie, tak aby sme sa ubezpečili, že tie ceny budú na nízkej úrovni. My sme plne citliví, pokiaľ ide o problémy, ktoré sa viažú k takýmto výzvam. Ja som preto vždy ubezpečoval komisiu a Európsky parlament o plnej podpore Malty, pokiaľ ide o projekt Energetickej únie. Nechceme, aby to znelo príliš poeticky, ale potrebujem, e, cítim potrebu povedať, že e, potrebujem to povedať preto, aby som to dal do kontextu, teda to naše predsedníctvo. Samozrejme, my netrpíme nejakými velikárskymi predstavami, ako povedal premiér Muscat nedávno, realita, reálny prístup má definovať malské predsedníctvo. Skôr ako začnem hovoriť o nariadeniach, o smerniciach, o trialógoch a o iných aspektoch procesov v rámci inštitúcií EÚ, musíme sa ubezpečiť, že budeme naďalej pragmatickí. A nadovšetko chápeme tú realitu, v ktorej žijú naši ľudia. Energetika je výrazne o ľuďoch a riešenie ich potrieb je nevyhnutné na to, aby sme pochopili tú, to hľadanie identity a ubezpečenie sa, že ten európsky projekt opäť bude napojený na ľudí. Alebo aby sme počúvali dostatočne na to, aby sme dokázali odpovedať a reagovať na tie otázky, ktoré ľudia kladú a nie tie, ktoré si my kladieme sami. Ľudia pravde nehovoria tak veľa o potrubiach a o interkonektoroch, hovoria skôr o dostupnosti alebo o faktúrach za elektrínu alebo hovoria o probléme vykurovaní, s vykurovaním svojich obildy a hovoria o tom, ako napríklad zabezpečiť chod svojich klimatizácií. Hovorili sme o čiernych sadziach, hovorili sme o čiast, čiastočkách znečistujúcich. E, ľudia boli svedkami takéhoto znečistenia z komínov e, tých niektorých fabrík, ktoré takto boli poháňané na uhlie. Toto sme chceli zmeniť, chceme to zmeniť. Keď nás ľudia budú vidieť na televíznych obrazovkách, tak musia si byť istí, že budeme riešiť ich legitímne obavy a nie len tie veci, ktoré zaujímajú politikov. E, je to veľmi dôležité, hlavne v odvetví z energetiky. To je v samotnom srdci existencie Európskej únie. Pozitívne angažovanie sa, alebo teda zapojenie ľudí do týchto energetických záležitostí by bola situácia win-win v rámci všeobecného úsilia približiť sa občanom. a nebudeme načúvať otázkam, ktoré kladú bežní ľudia, tak niekto iný tak bude počúvať Výzva pred týmto predsedníctvom, ako aj pred ostatnými inštitúciami, je zaujať reálny a pragmatický postoj, pričom budeme ponúkať konkrétne hmatateľné riešenia konkrétnym problémom. Ja verím, že balíčkom energetika pre všetkých ľudí máme schopnosť e, priniesť zmenu. A chcem z tohto miesta poďakovať kolegom, podpredsedovi Ševčovičovi a ministrovi Kanietemu za skvelú prácu, ktorú robia a to angažovanie, ktoré v súčasnosti majú. Európsky parlament je nevyhnutný aktér, aby sme tento proces e, úspešne završili, ak e, máme odpovedať na otázky občanov, kto je viac povolaný ako tá snemovňa samotná, ktorá je volená ľuďmi a ktorej poslanci sa stretávajú s voličmi každý týždeň. Toto predsedníctvo sa spolieha na parlament viac ako kedykoľvek predtým, ak chceme usmerniť radu e, tým smerom, ako vyhovuje. Ja ďakujem za vašu kolegiálnosť, za vašu otvorenosť, keď budeme sa snažiť posunúť tento projekt dopredu. Pokiaľ ide o predsedníctvo, toto sú nasledovné priority. E, najskôr návrh o bezpečnosti plynu, to je prvá priorita. E, potom je to označovanie energetických produktov, energy labeling. Potom je to e, balík čistej energie pre Európanov a zabezpečenie dynamiky pokračujúcej. A po štvrté, rozmer euro v stredozemie. Pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok plynu, to, tento návrh je jeden zo stavebných blokov EÚ a priorita pre malské predsedníctvo. My sme vlastne tlačili naše pracovné skupiny, aby sa už na začiatku činnosti na to sústredili a už prebehlo viacero stretnutí, aby sme zachovali dynamiku, ktorú nastolilo slovenské predsedníctvo. Malské predsedníctvo nadalej bude tvrdo pracovať na tomto návrhu a nadviažeme na partnerov Stria, Slovensko a Holandsko a dúfame, že rada bude čoskoro pripravená na otvorenie rokovaní s parlamentom. Teším sa na úzkú spoluprácu a na rýchly postup z EP, pokiaľ ide o tento spis, nakoľko je to mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o zlepšenie bezpečnosti energetiky EÚ. My by sme sa mali snažiť do dosiahnutie dohody pred koncom maltského, malckého predsedníctva. My sme venovali, venujeme teda výrazné úsilie na jednotlivé stavebné bloky tohto spisu. Regionálna spolupráca poprvé, rada sa dohodla veľkou väčšinou, pokiaľ ide o podporen, e, posilnenú regionálnu spoluprácu, kde budú niektoré členské e, krajiny a bude, budú zohľadňovať veľké, najväčšie rizika pre dodávky plynu a budú sa zaoberať otázkami dohod e, na cezhraničné dodávanie plynu. Po druhé, posilnená výmena informácií, tak nevyhnutná pre bezpečnosť dodávok, posilnený mechanizmus takéhoto typu by mal zachovať proporčný e, administratívnu, proporčnú administratívnu záťaž, pričom by mal zachovávať a uchovávať teda komerčne citlivé informácie z tej zmluvy, z ktorých plynie viac ako 40 dodávok, pre členské štáty nemali by nejakým spôsobom ovplyvňovať bezpečnosť dodávok členského štátu, ako aj regiónu väčšieho. Ak príslušný orgán má nejaké pochybnosti ohľadom dopadov takýchto veľkých zmluv, malo by to notifikovať komisii, aj pokiaľ ide o plinárenské zmluvy, aj keď nenaplňajú prach 40 komisia bude môcť požiadať aj o iné informácie, ktoré sa týkajú bezpečnosti dodávok. Takáto žiadosť by nemala obsahovať požiadavku o odhalenie ceny alebo predloženie ceny a mala by byť administratívne primeraná. Po tretie, veľmi dôležitá je solidarita ako posledné, posledný, posledný krok po tom, čo boli všetky ostatné opatrenia vyčerpané. Solidarita v súlade so všeobecnými princípmi alebo zásadami vrátane kompenzácie. To bude zadefinované na úrovni nariadenia, tak aby členské štáty mali zohľadnenú svoju osobitnú situáciu. Teším sa na úzkú spoluprácu, na rýchly postup s Európskym parlamentom e, v tejto veľmi dôležitej veci, nakoľko je to mimoriadne dôležité, pokiaľ ide o zlepšenie energetickej bezpečnosti EU. Mali by sme sa snažiť o dosiahnutie dohody s parlamentom čo najskôr. Teraz prejdem na e, spis energetického označovania. Môžeme. To je hlavná priorita malského predsedníctva. Podľa mňa spolu s balíkom čistej energie e, si nemôžeme dovoliť jednoducho nenapredovať preč, vpred a musíme teda zabezpečiť čistú energiu pre všetkých Európanov. A preto malské predsedníctvo bude tvrdo pracovať, spolupracovať s európskymi kolegami z parlamentu, aby sme hľadali riešenia, dosiahli sa už doteraz veľký pokrok a musíme na ňom ďalej budovať. Som presvedčený o tom, že sme na tej správnej ceste, aby sme sa dohodli. Teraz prejdem na naše zámery. Európsky balík, čistá energia pre všetkých záväzok EÚ budovať energetickú úniu je v súlade s klimatickou energetickou e, politikou e, do roku 2030, do roku 2014. E, v podstate to schválilo kolegium e, komisie v novembri a sú tu legislatívne stavebné bloky energetickej únie, avšak e, chceme mať energetickú úniu bez toho, aby sme otvárali e, E, neotvárali jednotlivé spisy. To jednoducho nestačí. Malcké predsedníctvo teda otvorí tento veľký balík a pustí sa do diskusie o všetkých návrhov, ktoré spadajú do tých piatich častí e, energetického balíka. Energetická efektívnosť, e, dizajn elektrického trhu s elektrinami, obnoviteľné zdroje a systém správy a riadenia. Tu som vyžiad, požiadal, zvolal ministrov vo februárovi, aby viac sa vyjadrili mm, politických, teda dôležitému balíku. Mm, súhlasíme s program, problematiku energetickej efektívnosti. Je to priorita malackého predsedníctva. Chceme preskúmať revíziu e, návrhu zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Chceme sa dosiahnuť na rade dohodu do konca júna. Chceme vytvoriť hybný moment pri ďalších legislatívnych návrhoch v rámci balíka energetickej čisté energie, tak ako sme spomenuli, budeme mať ťažkú, e, ťažký nabitý program, budeme sa spoliehať na e, vašu spoluprácu, aby sme túto vlajkovú iniciatívu rozbehli čo najskôr, organizujeme viacero stretnutí. A posledný bod, o ktorom by som chcel hovoriť, je to, že sa samozrejme tešíme na spoluprácu a čakáme, že komisia v nadchádzajúcich dňoch vydá správu o stave energetickej únie. A posledná priorita sa bude týkať v podstate regionálneho prístupu, konkrétne správy tohto výboru o Európskej elektrickej únie z novembra, kde sa zameriavala na Euromed e, platforma plinárenská. Na poslednom zasadnutí, keďže v podstate toto je, bol, je počas, pred, posledné sa počas uh, Junckerovej komisie, mali by sme zdôrazniť e, dostatočne rozmer Euromedu a preto uh, sme už teraz iniciovali aktivity a po e, neformálnej rade v máji na Malte bude druhá konferencia na vysokej úrovni e, E, Euromed budú tam ministri EÚ aj ministri iných krajín z oblasti Stredozemného mora, aby sme už zachovali tento hybný moment, čo sa týka platformiem pre plyn, energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje a ďalšie aspekty. Takže, pán predseda, ste pozvaní a takisto pozývame aj členov tohto výboru, by sa zúčastnili konferencie. Tá konferencia e, bude zároveň znamenať rozbehnutie fóra malých ostrovov v rámci EÚ je to iniciatíva nášho predsedníctva. Ďakujem za pozornosť. Náš plánovaný program v podstate e, má za úlohu dať dohromady komplexný balík bezpečnosti dodávok, udržateľnosť a dostupnosť energie pre našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za vynikajúce vystúpenia. Ďakujem obom pánom ministrom. A chcem poprosiť poslancov máme naozaj veľmi, veľmi málo času a mali by sme mať možnosť teda diskutovať a poprosím vás, vystupujte veľmi stručne a čo najkračšie, ako sa dá, ale chceme mať diskusiu, pretože to je pre nás veľmi dôležité. Prvým rečníkom za EPP pán Kasa, takisto je to poslanec Európskeho parlamentu za Maltu. Ďakujem pekne. Pán predseda, ja by som chcel položiť otázku ministrovi energetiky. Minister, ktorý bol zodpovedný aj za privatizáciu NL Malta, to je energetická spoločnosť na Malte, známy škandálmi z Panama Papers, pretože vieme, že máte tajné spoločnosti a Mali ste údajne vložiť milión dolárov do týchto spoločností. Môžete nám vysvetliť, odkiaľ ste zobrali tieto milióny? Malckí občania a média a parlament sa vás pýtali tieto otázky. Dnes máte príležitosť nám odpovedať. Čakáme už mesiace na tieto odpovede. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pani Dali za SAD. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela rada privítať pánov ministrov Kadona Mici. Ako členka tohto výboru by som im chcela povedať, ako si veľmi vážime priority malckého predsedníctva program malského predsedníctva, keďže ja som tiež z Malty, rada by som povedala, že pre nás je toto veľmi dôležitý okamih, že Malta môže predsedať. E, čo sa týka priorít, e, najprv na pána Miciho, e, potešilo ma, že ste prejavili záujem o prístup mikropodnikov, malých a stredných podnikov. Chcela by som vedieť, aké máte priority Aké sú vaše plány? Ako chcete pomôcť európskym malým a stredným podnikom a pre všetkým startupom, start začínajúcim podnikom? A pán Mici, naša krajina je známa aj tým, že ste prešli z ťažkého paliva na LNG a E, tieto palivá sú rovnako významné v celej Európskej únii a jeden z najdôležitejších zákonov Európskej únie sa týka práve nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu a e, najzásadnejšou otázkou je potreba zabezpečiť to, aby sme mali bezpečné dodávky energie všetkým občanom Európskej únie bez ohľadu, kde, to, kde sa nachádzajú. Pre všetkým počas kríz. Ako predsedníctvo plánuje riešiť e, túto problematiku. A čo si myslíte, na čom sa bude vidieť rada väčšinovo dohodnúť pri takýchto dôležitých témach? Za zelených pán Klotens? Ďakujem pekne, pani ministri. Zameriam sa na energetiku a pán kolega Butifka sa zameria na inú otázku. Uh, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme e, pracovali na regionálnom rozmeri ohľadom Stredozemného mora. Európska komisia a mm, myslím, že aj my tu v parlamente e, máme oficiálnu spoluprácu Baltské more pre juhovýchodnú Európu, máme memorandum o porozumení, Severné more, mám dobrú spoluprácu Nemecko, Francúzsko, Benelux, 5 krajín, ale Čiže máme celú škálu aktivít, ale mali by sme asi využiť to, že predseda Malta, aby sme prehlbili spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti, eh, obnoviteľných zdrojov, sieti, trhov medzi krajinami a partnermi okolo Stredozemného mora. A chcem aktívne v tejto oblasti pôsobiť. Neviem, kto vám písal prípravu, ale keď tvrdíte, že ceny v Európe sa líšia v porovnaní s tým, čo je v Spojených štátoch. Musíme tu rozlišovať. O plyne to trošku platí, áno, ale predsa, ak si pozrieme na nedávne ceny plynu, cena plynu v Európe sa mení LNG, takisto cena plynu v Európe aj preto, že e, končíme s indexmi ropy, čiže ceny plynu idú dole, čiže rozdiely medzi Európou a Spojenými štátmi sú oveľa menšie ako pred dvoma či troma rokmi. E, vďaka politickým úsiliám e, Druhou otázkou je to, že veľkoobchodné ceny za energiu, to referenčná cena pre veľké podniky bola 25 eur za megawatt hodinu. E, v Škandinávii je to okolo 30, Nemecko, Francúzsko a Benelux. Ak by sme nemali francúzsku krízu o elektrickom vykorovaní a atomovou energetikou, Čiže je to najväčší trh v Spojených štátoch a nie sú to žiadne rozdiely medzi veľkoobchodnými cenami, ktoré je frenčnou cenou pre veľké globálne priemysly, ktoré sú e, na svetovom trhu v porovnaní so Spojenými štátmi. Čiže neviem, kto vám písal vašu prípravu, ale mali by ste si tieto čísla overiť, pretože my sme za posledné roky na tejto téme veľmi intenzívne pracovali. Ďakujem pekne. Pán Sirikiotis za GUE. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som privítal pánov ministrov, ktorí prišli medzi nás. A čo sa týka priemyslu, súhlasíme s vašimi cieľmi, čo sa týka opätovného spriemyselnenia Európy a podpory malých a stredných podnikov. Ak sa chcete dosiahnuť tieto ciele, musíte mať konkrétne návrhy a plán činnosti. A podľa prieskumu 50 malých a stredných podnikov v Európe za prvý rok fungovania jednoducho skrachuje a v dôsledku toho 1,7 milión pracovných miest zaniká. Situácia sa zhoršuje Eh, pretože sú tu neoliberálne politiky tvrdých eh, um, šetriacich opatrení. Takže aké opatrenia uh, chcete zaviesť? Niečo ste spomenuli, ale čo veľmi konkrétne by sme mohli spraviť, preto sme pomohli konkrétne malým stredným podnikom, konkrétne programu COSME pre malé a stredné podniky a ako by sme mohli uľahčiť život malým a stredným podnikom a uľahčiť im prístup k financiám a dať im viac stimulov pre rast. To chýba v našich politikách. A teraz v energetickej politike. My sme presvedčení o tom, naša skupina je presvedčená o tom, že by sme mali venovať prioritu tomu, že energia je verejné blaho, sociálne blaho, sociálny statok, verejný statok a každý by mal mať k nemu e, korektný a lacný prístup. Nehovorím o ľudskej chudobe. Máte však nejaké konkrétne návrhy na integrovaný EU plán činnosti proti energetickej chudobe? Navyše, Malta má množstvo skúseností, Práve preto, že je izolovaná, čo sa týka trhu s energiami, sú, je veľmi ďaleko od veľkých sietí, prepojených sietí. A my už sme dosiahli naše ciele do roku 2015, tie ciele, ktoré sme si stanovili do roku 2015, zrušiť túto izolovanosť energetickú. V správe o energetickej efektívnosti sa spomína potreba spolupráce v Európe a potreba využiť uh, úložiska východnej časti Strozemného mora. Môžete na to zareagovať, pani Kapel za NF. Vážení páni ministri, najprv vá, vy, pán Mici, dnes sme hovorili s pánom Ševčovičom, o energetickom balíčku EÚ. Veľmi ambiciózny balíček. Jeho implementácia sa má zvýšiť e, HDP o 1% a má už sa vytvoriť takmer milión pracovných miest. Predložením tohto balíčka o čistej energie v rámci energetickej únie sa 90 legislatívnych opatrení stanovilo. Vy ste povedali, že energetická únia je veľmi dôležitá. Preto sa pýtam, či zo strany rady ste za rýchlu implementáciu e, legislatívnych návrhov v trialógu. Druhá otázka na pánu na kartónu. Vaša oblasť je veľmi dôležitá, malé podniky, priemysly, náraz konkurencie schopnosti a rastu ste pomenovali ako dôležitý bod posilnenie dialógu s malými a strednými podnikmi. Povedali ste, že momentálne nie sú tu legislatívne materiály, to je politovania hodné, ale je tu množstvo materiálov, ktoré sú relevantné pre priemysel. Hovorili ste o digitalizácii, o obehovom hospodárstve, únii kapitálových trhov a tak ďalej. Ja sa chcem spýtať, či za vašeho predsedníctva sú snáď konkrétne materiály pripravované na tému reindustrializácie. Pripravujú sa témy, ktoré by sa za tohto či budúce predsedníctva majú implementovať, aby EÚ sa priblížila k tomuto cieľu. Ďakujem pekne. Pani Mecola z Malty. Ďakujem pekne, vážený pán minister Mici. Som hrdá malská občianka a je na, e, surrealistické, že jediný minister, ktorý je vystavený Panama Papers a hovorí sa o ňom, že má tajné účty a tu vystupuje, ako keby sa nič nebolo stalo. V tlači v Malte sa minulý týždeň citovalo, citujem Pán Mici mal panamskú spoločnosť v tom istom čase, keď sa stal ministrom vo vláde a má tajné depozity, posiel obrovské peniaze, ktoré nemal mať, mať a nemohol ani zákonne zarobiť ako minister. Všetkým je jasné, všetkým okrem vás, že vaša dôveryhodnosť jednoducho neexistuje a vaša dnešná prezentácia je e, absurdná. Pán minister, musím povedať, že ma naozaj rozčuluje to, že trváte na tom, že nutíte nielen celú Maltu, ale teraz aj Európsku radu, aby platila za vás cenu. A teraz mám zo pár otázok, ktoré môžete odpovedať iba vy E, vaše, e, v vašom ministerskom plate a v vašom e, majetku, ako chcete vydokladovať, že ste na panamský účet otvorili s miliónom eur. A, a odkiaľ máte tieto ďalšie príjmy? Z akých um, um, peňazí? Čo to mali byť za peniaze? A plus tam boli tri spoločnosti. Váš, Eh, vaša spoločnosť a ďalšia, o ktorej sa hovorí zatiaľ iba na Skype. Viete nám presne povedať, kto sú skutočnými vlastníkmi eh, týchto spoločností Egron Incorporated? Ľudia si zaslúžia odpovede, my si zaslúžime odpovede. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Werner. Ďakujem. Dve otázky. Najprv priemyselná politika a potom energetika ITR žiada už po dlhú dobu koherentnú priemyselnú politiku. Mňa teší, že ste sa tak ujali tieto témy a mám na mysli, som mimochodom tu, kvôli zvoleniu Trumpového bude to ešte o, o, o to dôležitejšie pre Európu. Ako ten priemyselný rast a pracovné miesta chcete presadiť v globálnej e, situácii? Žiadanie priemyselnej stratégie z našej strany e, sa zopakovalo i v oktobri 2016. Väčšina štátov podporuje túto cestu. Kde vidíte body e, nadviazania tom je totiž ten zábrhel predsedníctva rady. My žiadame vždy túto priemyselnú politiku, ale takmer nič z komisie neprichádza. A ešte prozba, aby tieto sektorálne stratégie sa nezabúdali. Chcem vás poprosiť, aby ste naozaj e, sa zamerali na follow-up aby to nezostalo len pri e, uznesení parlamentu. Pán Mici, teší ma, že ste sa zapracovali do energetickej politiky EÚ. Povedali ste, že e, energia sa týka ľudí. Spomínali ste e, materiál Energy Efficiency labeling, kde sme ešte v trialogu, ale keď chceme ukázať, že vieme implementovať túto politiku, tak práve táto téma je dôležitá. Preto by som vás poprosil, aby ste na to dbali, aby za vašeho predsedníctva sa to dovedlo do úspechu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Kohliček. Ďakujem, nebudem hovoriť tak do detajlov ako predrečníci. Pred 30 rokmi sa vyrábali e, mikrometrické šrouby, a posuvné a merače. E, na Malte. Pýtam sa, či ešte existuje na Malte podnik, ktorý na to nadvezuje. Druhá otázka, aký je váš plán na splnenie cieľov obnoviteľných zdrojov energie na Malte? budete pretrvať veternú energiu alebo geotermálnu energiu alebo skôr nejaké neštandardné zdroje alebo fotovoltaiku. Určite máte aj nejaké ciele na percento obnoviteľných zdrojov. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pán Butikofer. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá otázka na ministra Cardonu. Ďakujem pekne, že ste spomenuli portfólio digitalizácie. Ja úplne súhlasím s tým, že kladiete dôraz na aspekt zručnosti. Tu som. A chcel by som vám povedať len toľko, že by sme tu boli celkom radi, ak by sme dostali vstup do diskusie od zainteresovaných strán z Malty. Ja mám k tomu ďalšiu otázku, čo sa týka rizika eventuálneho, eventuálnych priamých eh, investícií tretich štátov do európskeho high-tech priemyslu. Myslíte si, že je potrebné mať ďalšie opatrenia? A druhá otázka na ministra Miciho. Pán minister, ako môžete predsedať Európskej rade zasadnutia Európskej rady pre energetiku, keď e, vám toto portfólio bolo zobraté u vás doma, pretože e, e, ste, mali škandál Panama Papers. Uh, thank you. Thank you very much. Ďakujem pekne. Pani Griffin. Uh, thank you, Jersey. Ďakujem pekne, pán minister Mici teším ma, keď ste povedali 28 členských štátov. Na plenárke minulý týždeň to bolo ironické, že Malta predseda pred tým, ako Spojené kráľovstvo odchádza z EÚ, ale my sme ešte stále tu a kým sme stále tu, budeme robiť, čo sa dá pre celú Európu. Pán Kadona, Teším eh, teší ma, že ste hovorili o odbornej príprave a zručnostiach ako centra záujmu pre rozvoj priemyslu. Pán Mici, vy ste povedali, že energetika to je celé o ľuďoch. Ako skupina SAD my sme presvedčení o tom, že energetika nie, energia nie je komodita, že je to základné sociálne právo. Máme viac ako 50 miliónov občanov v Európe, ktorí trpia energetickou chudobou. Ako skupina SAD máme energetické manifesto, ktoré vám dáme. V, ma- v pondelok e, to rozbehneme v e, Chente. Na poslednom stretnutí pri príprave tohto manifestu sme ako severská poslankyňa som vystúpila a povedala, že nikto by si nemal musieť vyberať medzi tým, či si zakúri alebo sa naje a niektorí, kole, určitá kolegyňa Marian Dali povedala na to, Tereza, vieš, v krajinách okolo Stredozemného mora v lete ľudia umierajú, pretože si nemôžu dovoliť zapnúť klimatizáciu. Takže sme to zmenili a povedali, že niekto by si nemal musieť vybrať medzi kúrením, chladením alebo jedením. Môžete nás uistiť, pán Konrad Mici, tom, že energetická chudoba a zrušenie energetickej chudoby alebo odstránenie tej chudoby sa dostane do centra e, vášho predsedania. Ďakujem pekne. To boli všetky otázky poslancov. A teraz by som rád požiadal e, oboch ministrov, aby zareagovali, možno v rovnakom poradí. Thank you, Chair. Um, first of all, I would like to take the opportunity Ďakujem vám za e, otázky. Môžem rozdeliť v rámci svojho portfólia svoju odpoveď na dve časti. Malé a stredné podniky poprvé. Prístup k financiám pre malé a stredné podniky je rozhodujúci. Za moje 4 roky v rámci Rady Kompet sme na program zaradili prístup k financiám pravidelne. Ale sme svedkami i toho, že tradičné metódy financovania nefungujú nevyhnutne. A samozrejme, ako pán Butikofer spomenul, miestne podniky v rámci EÚ eh, e čelia konkurencii z tretich krajín. Je teda našou ambíciou ako predsedníckej krajiny diskutovať a hľadať skutočné riešenia pre malé a stredné podniky, aby mali alternatívne metódy prístupu k financiám. To nemusí znamenať pôžičku od banky, Môžu to byť stimuly, iniciatívy alebo lokálne iniciatívy k rodinným podnikom, k sociálnym podnikom. S týmto cieľom organizujeme neformálnu radu, ktorá bude o prístupe k financiám. Na ďalšej rade Kompet bude e, téma práve začínajúce podniky. A, a z, takisto zorganizujeme množstvo technických stretnutí počas nášho predsedníctva. Z pohľadu malých a stredných podnikov môžem povedať, že áno, chápeme to, chceme si vymieňať e, názory k novému oznámeniu komisie k malým a stredným podnikom. Chceme ich svet podporovať. Pokiaľ ide o priemysel, takisto dve časti. Priemyselná politika. Poprvé, prvá otázka je, treba mať priemyselnú politiku? Ak sa pozrieme na to, čo sa deje v posledných rokoch po Junckerovej komisii, ona rozhodla, že priemyselná politika bude súčasťou širšej iniciatívy politík. Sú tu rôzne iniciatívy o jednotnom trhu, vytvárajúce kontext pre a skutočný rámec pre podporu priemyselných politík. Nie je tu priemyselná politika. Ak stratégia má byť vytvorená, malcké predsedníctvo si to pridá na program e, radiohospodárskych súťaží. Mnohé veci už tu zazneli. Ako môžeme zlepšiť priemyselnú konkurencieschopnosť? Jeden z hlavných cieľov našeho predsedníctva je práve toto. Nadviažeme na dobrú prácu Holandianov a Slovákov Hlavne sa zameriame na konkurencieschopnosť EÚ voči krajinám tretím, transakčné náklady na e, prevádzkovanie podnikov v EÚ. Zameriame sa, ako som, keďže som mal možnosť povedať v úvode, chemický priemysel, digitalizácia priemyslu, logistika, prístup k financiám akčný plán o európskej obrane. Je tu tiež e, uznaná snaha členských krajín o komplexnú priemyselnú politiku, Konkurencieschopnosť e, priemyslu EÚ je pre nás veľkou rozpravou a chceme tiež e, prístup k financiám povýšiť na hlavnú tému v apríli v Valete. To je, myslím si, všetko k vstupom poslancov e, Európskeho parlamentu. Na záver úvahy kolegyne Werners o predpovedi k tomu, čo sa udeje po e, nástupe Trumpa. To mení mnohé scenáre. Avšak ja si myslím, že nám to dáva lepšiu možnosť chopiť sa príležitosti, zvýšiť nároky, urobiť z našeho systému systém výhodnejší, pretože v terajšej chvíli podľa mňa Európska únia môže byť naklonenejšia medzinárodnému obchodu, financiám a lepším aktérom na globálnej scéne. Ďakujeme. Máte slovo vy, pán minister. Najprv otázka pána Turmesa, pokiaľ ide o regionálnu dimenziu Stredomoria. Malta chce podporovať euromediteránskú dimenziu krajiny ako krajiny Severnej Afriky. Túto agentu budeme podporovať. Budeme sa spolu s Talianskom venovať napojeniu na Tunisko a veríme tiež, že e, táto dimenzia má byť, by mala byť dôležitá ale tiež alternatívny e, zdroj, bezpečnosť dodávok. Sú tu samozrejme rôzne úrovne e, stability. Libia napríklad je v zložitej e, situácii, e, veľmi ťažko sa teraz posunúť v tejto otázke, ale tiež zapájanie sa s Alžírskom, Mar- Marokom, s Egyptom, s jeho veľkými zdrojmi plynu. Budeme sa snažiť o iniciatívy na neformálnej rade v máji. Ministri zo Severnej Afriky, Stredomorskej a Izraelskej oblasti zástupcovia tohoto výboru v parlamente, aby diskutovali rôzne platformy e, stredomorské k energetickej účinnosti, k energiám a plynu. Druhý bod, ktorý ste boli vyzdvihli, sa týka štatistík maloobchodných. E, máte pravdu, pokiaľ ide o sadzby v škandinávskych krajinách. Tu, tu by sme chceli pod, nabádať k väčším prepojeniam. Tieto môžu byť posúvané iným častiam kontinentu a kompenzovať straty e, energetické. Fyzické interkonektory medzi uh, Maltou a Sicíliou v roku 2015. Prepojenie medzi Talianskom a Sicíliou nie je také silné, ako by sme si to želali. Je tu veľa presunov a blokov. Chápem, čo vyzdvihol pán Turmes Pani Dali e, tiež vyzdvihla množstvo bodov zmeny na Malte. Zme, e, zmeny vo formách palív. Toto bude e, znamenať nielen zmenu v sadzbách, ale tiež 50-percentné zníženie emisí uzatváranie prevádzok. To sú otázky, ktoré sa dotýkajú životov jednotlivcov. Budeme podporovať aj ďalšie e, otázky plinárenské. To je pre nás veľmi dôležité. Druhá časť otázky. Tri dimenzie e, E, spomínaného nariadenia. Decembrová rada a jej závery sú povzbudivé. Snažíme sa e, uzavrieť medzery. Našou ambíciou je, aby sme počas predsedníctva nielen začali diskusie s parlamentom, ale naozaj mali túto vecnú legislatívu, ktorá bude mať dopad na život Európanov. Ďalšia otázka greckého poslanca sa týkala energetickej chudoby, takisto súvisiajúce otázky ďalšieho poslanca. Energetická chudoba nás naozaj zaujíma. Týka sa to čistej energie pre celú Európu vzťah e, zraniteľných skupín spotrebiteľov. Tento tematický blok budeme naozaj e, podporovať. Je nám to veľmi blízke. Ľudia by si nemali e, vyberať medzi E, esenciálnymi potrebami, ako je vykurovať svoje domovy či nakúpiť si potravu. Určite prídu e, hodnotné návrhy z príslušných podujatí. Ďalšia otázka sa týkala izolácie Malty zo siete. Opätovne ide o tie interkonektory medzi Maltou a Sicíliou, malá krajina potrebuje mať samozrejme bezpečnosť dodávok. Ide o princíp EN-1 pre interkonektory, aby sa zabezpečil neustetý prísun energie. Zameranie najprv na čistú obnoviteľnú energiu pre prípady, kedy e, interkonektory zlyhávajú. Samozrejme, že my chceme, aby komisia e, pretláča túto agendu, aby tu boli rôzne iniciatívy, ktoré zabezpečia, že každý členský štát je prepojený. Pán Siliokis hovoril o východo-mediteránskej dimenzii. Je nám to veľmi dôležité, hlavne pokiaľ ide o jednotlivé pokuty, chceme pretláčať regionálnu spoluprácu. V roku 2013 s Európskou komisiou a s Cyprom sme organizovali spoločné podujatie na Malte. Obviously, miss, then I'll, I'll pass to answering miss. Teraz eh, prejdem na odpoveď eh, na otázku pani Kapel, ktorá hovorila o príkladoch, ktoré predkladal pán Ševčovič, pán Kanete, pokiaľ ide o čistú energiu pre všetkých Európanov. Samozrejme, je v našom záujme, aby predsedníctvo naštartovalo správnu dynamiku, aby sme posunuli tieto veci dopredu. Samozrejme, členovia rady 28 členských krajín v súčasnosti e, preskúma, skenuje túto legislatívu. Je to veľa vecí, e, vrátanie energetickej účinnosti, obnoviteľné zdroje, riadenie, e, dizajn trhu s elektrickou energiou a rôzne ďalšie prvky, ktoré sú podstatné z toho, aby došlo k zmene v Európe. My budeme ďalej tlačiť túto agendu. Členské štáty nás požiadali o troška, troška času, aby si mohli prejsť celú dokumentáciu. My sme sa zaviazali k tomu, že všetky tieto spisy otvoríme, pokiaľ ide o balíček čistej energie počas nášho predsedníctva, že zachováme túto dynamiku. Dokonca sme doplnili dodatočné zdroje v rámci nášho stáleho zastúpenia. A približne jedna pracovná skupina na úrovni skupiny pre energetiku sa stretne raz do týždňa teda. A to znamená 4 krát mesačne sa stretne skupina pre energetiku. A potom budeme zvyšovať e, to číslo každý druhý týždeň budeme mať dvakrát stretnutie, a to znamená 6 krát do mesiaca, tak to budeme aj môcť pokračovať v tej agende. My chceme, aby to bol všeobecný prístup, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, energetickú efektívnosť alebo účinnosť budov, aby tieto dva legislatívne počiny e, vedeli dospieť k rýchlejšiemu konsenzu. Sme otvorení, pokiaľ ide o tie ostatné, samozrejme balíček, ktorý sa týka smerníc, smerníc ako je napríklad e, energetickej účinnosti a niektoré krajiny majú starosti, pokiaľ ide o uhlie a tak ďalej. Iné krajiny tlačia iné veci. My sa chceme ubezpečiť, že tento balíček nás vybaví nástrojmi, ktoré nám pomôžu postúpiť dopredu a bude to aj na programe rady, ktorú zvolám už vo februári, aby sme hneď na začiatok dobre sa spojili v tomto úsilí. Pán Wender hovoril o tom, že by sme sa mali sústrediť na veci, ktoré súvisia s ľuďmi a počiarkol skutočnosť, ako dôležité je energetické označovanie. Je to veľmi dôležité. Zjednodušené označovanie e, pomôže sa zákazníkom zorientovať a vybrať si najlepší produkt z pohľadu energetickej účinnosti a z pohľadu nákladov počas životného cykla, ako to súvisí s využívaním konkrétneho produktu, aký je jeho dopad na životné prostredie. Je tu jedna technická záležitosť, Súvisí to s implementáciou, či to bude na úrovni delegovaných alebo vykonávacích aktov a sú tu isté napätia medzi inštitúciami v tejto chvíli. A ja chápem tak, že sú tu ešte 4 ďalšie legislatívne návrhy v iných portfóliách, ktoré na to vplývajú. Ale chcem sa snažiť, aby sme to uzatvorili počas nášho predsedníctva. My spravíme maximum, aby sme našli vhodný kompromis, lebo to je to dobre pre Európanov. Pán Pán eh, hovoril, eh, aký je ten mix obnoviteľných energií, obnoviteľných zdrojov eh, na Malte. Samozrejme, my máme isté teda geografické obmedzenia, my chceme naplniť naše ciele, pokiaľ je rok 2020. My sme zmenili ten pomer jednotlivých energií. Predchádzajúca vláda sa sústredila na veternú energiu, ale z dôvodov environmentálnych, ako sú napríklad migračné trasy vtákov a nejakých eh, hodnotení vplyvu environmentálneho, museli sme zmeniť tento pomer v rámci toho mixu. Polovica sú fotovoltaika, fotovoltaika solárne veci, army. Takmer každá strecha eh, je využitá eh, na Malte. A takisto používame brownfieldy a používame aj nejaké miesta ťažby. Takisto tlačíme na používanie biopalív, to sa stalo povinným, a takisto aj e, odpadovú energetiku. Tak sa ubezpečíme, že naplníme naše ciele. Ms. Griffin, I believe I've answered most of the questions with respect. Pani Griffin, ja myslím, že som odpovedal na väčšinu otázok, pokiaľ ide o zraniteľných spotrebiteľov a energetickú chudobu. Ja osobne sa postaram o to, aby to bolo súčasťou balíčka čistej energie, čisté energie pre Európanov, aby sa to neobmedzovalo len na definície, aby sa to skôr sústredilo na konkrétne opatrenia v tejto veci. Boli tu nejaké otázky v princípe ohľadom mojich osobných finančných záležitostí od mojich kolegov z opozičnej strany na Malte. Chcel by som tu poukázať na pár skutočností. Bolo mi povedané, aby som v princípe reagoval tak, že ja sa tu mám sústrediť na to, že zastupujem e, členský štát, a teda 28 členských štátov a sústrediť sa na tieto veci, ale ako prejav úcty voči predstaviteľom parlamentu by sa patrilo, aby som poskytol nejaké informácie k tejto záležitosti, moje finančné veci. A to stanovisko k mojim finančným záležitostiam bolo veľmi jasné celý čas. Ja som zriadil trust, rodinný trust, a e, spoločnosť, ktorá sa k tomu viaže a išlo o to, aby som takýmto spôsobom riadil finančné aktíva investície spoločnosť nie je, tak ako povedal pani Mecela, nebolo to zriadené po voľbách v roku 2013, to je úplne nesprávna informácia a ja som eh, tie zriadovacie dokumenty alebo dokumenty o založení tohto trustu zverejnil. Takisto som eh, zverejnil daňové priznanie ku všetkým veciam, všetkým finančným veciam. To je bezprecedentné, nikto predo to nespravil s politikou. Prebieha daňový audit a riešili ma nielen v tejto veci, zaoberala sa všetkými mojimi osobnými a finančnými záležitostiami, a ja som bol veľmi priamy otvorený v týchto záležitostiach a dúfam, že čoskoro vyjde pravda na povrch. Takisto je tu nezávislý audit e, zo strany rešpektovaných e, auditorských spoločností, e, ktoré sa zaoberajú tým, ako funguje ten trust, ako to je nastavené a to by malo v princípe poskytnúť akékoľvek odpovede ľuďom, ktorí sa o toto zaujímali tu. Tak to by som ubezpečiť v tomto kontexte. Chcel som vystúpiť nad rámec tej stranickej politiky, lebo mojou úlohou je zastupovať radu a chcem zabezpečiť, ubezpečiť sa, že tých 6 mesiacov použije, využijeme vhodne, aby sme sa zobrali otázkami energetiky, ktoré ležia na srdci ľuďom, bezpečnosť dodávok, toto leží na srdci ľudí. E, to sú, sú revolučné veci, ktoré tu plánujeme a je tu skvelý balíček, ktorý navrhla komisia, ktorý je komplexný, ktorý prináša veľa víziev a bude si to e, želať, e, vyžadovať koordináciu medzi zainteresovanými stranami a parlament bude musieť veci sledovať bude musieť na e, mnohé veci pýtať a spochybňovať ich možno aj, aby sme sa ubezpečili, že Európa má dobrú energiu, dobré prepojenie, bude mať čistý vzduch, že sa budeme sústrediť na nové obnoviteľné zdroje a že aj e, energetickú účinnosť budeme tlačiť dopredu ako ten primárny cieľ. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem vám obe obaja, pani ministri. Prvýkrát e, máme dočinenia s malským predsedníctvom, takže je to historická chvíľa. Želáme vám veľa úspechov a to potom samozrejme bude aj úspechom Európskej únie, ako aj nášho výboru, ktorý je veľmi zaangažovaný do všetkých aktivít, ktoré robí malské predsedníctvo. Ďakujem vám ešte raz veľmi, veľmi pekne. E, drahé kolegyne, kolegovia, ďalšia časť respektíve najbližšia schôdza výboru vytre zajtra o 9. Avšak o 3 minúty začneme schôdzu koordinátorov. O 3 minúty koordinátory tu v tejto miestnosti. Zajtra o 9. výbor ITRE. Zasadnutie schôdza bude pokračovať. Ďakujem pekne. Thanks so much. Thanks so much. We'll make it. That's it.